Morning, up... Dobré ráno, takže chcela by som zahájiť naše zasadanie. Ďakujem, že ste prišli hlasovať. Takže začneme hlasovaním. Ako prvé budeme hlasovať ohľadom o naš, nášho stanoviska k správu, ktorú pripravuje výbor ITRE zriadenie spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály. Pán Bogovič je našim spravodajcom. Chcete sa prihlásiť o slovo? Áno. Takže toto je oblasť, ktorá je veľmi dôležitá pre vidiecké oblasti, pre obehové hospodárstvo, Európska únia sa rozhodla investovať veľké prostriedky prostredníctvom Horizontu 2020 miliardu eur v priebehu desiatich rokov. No a zatiaľ máme konzorcium pre um, tento sektor a Európska únia spoločne s týmito spoločnosťami, vytvorili verejno-súkromné partnerstvo, ktoré potom mm, sa teda zaberá tým financovaním. Snažili sme sa zjednodušiť pravidlá, o tom už sme e, diskutovali celkom široka. No a toto zjednodušenie je asi také, že spoločnosti budú mať možnosť obdržať financovanie bez toho, že by to predstavovalo nejaké veľké administratívne zaťaženie. Takže preto sme pripravili tieto pravidlá. Myslím si, že správu výboru ITRE by sme mali podporiť. Musíme zjednodušiť pravidlá. Musíme sa priblížiť k regiónom, ktoré tu zastupujeme. Ďakujem. Takže čo týka hlasovania, tak predovšetkým pozmením sa návrh 3. To je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. A teraz záverečné hlasovanie o stanovisku elektronické hlasovanie. Môžete hlasovať. The vote is closed. Uzatváram hlasovanie. A stanovisko je schválené. Gratulujem, pán Bogovič. Druhé hlasovanie sa týka správy o územnej typológii s prodajkyňou je pani Mihajlová, gestorským výborom je REGI. Diskutovali sme tu dvakrát s zástupcami komisie. Rada schválila svoj negociačný mandát na Koreperi 31. mája. No a vy ste ma požiadali, aby som s radajkyňou. a Máme tu schválenie textu bez pozmenujúcich návrhov. A toto aj dokonca aj po informáciách, ktoré sme obdržali od rady. Takže by som chcela oficiálne navrhnúť, aby sme postupovali s jednodušeným postupom a schválili návrh komisie bez pozmenujúcich návrhov. Chce niekto proti tomuto postupu namietať? Nie. Dobre. Takže tri hlasovania, tri oddelené hlasovania. Prvé hlasovanie je elektronické, výbor e, chce umožniť autorizáciu e, na plenárke, aby sa e, začal rokovať podľa pravidla 69C. Môžete hlasovať elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Druhé rozhodnutie, že mandát pozostáva z návrhu komisie Môžete elektronicky hlasovať opäť? Zatváram hlasovanie. Je to schválené. Ďakujem. Tretie hlasovanie o tom, že negociačný tým podstáva zo mňa ako zo spravodajkynia predsedničky a taktiež ste spravodajcov pre správu. Môžete hlasovať elektronicky? Uzatváram hlasovanie. Je to schválené, ďakujem. To bol koniec hlasovania vo výbore. Ďakujem. For your presence and thank you for, for the votes. So we have enough votes? Everything is okay. Okay champagne. Where is the champagne? No, that's when the negotiations finish. Well, we continue. Dobre, takže môžeme pokračovať. Máme tu ďalší bod programu. štúdia zadaná tematickou sekciou B s názvom Poučenia z uzavretia programového obdobia 2007 až 2013. problem. Takže máme tu problém. Spravodajca, ktorý, alebo nie spravodajca, expert, ktorý má prednes prezentáciu a ktorý neprišiel minule, sa teraz nachádza niekde pred niektorým z vchodov parlamentu. Po druhé, dve spravodajci tu momentálne nie sú. Takže sa ukludníme a dáme si trochu voľnému času, ospravedlňujem sa. we can continue, ladies. Takže môžeme pokračovať, dámy a páni. Ďalším bodom na programe je prezentácia pána Martina Ferryho z Výskumného centra pre európsku politiku v Univerzite Strathclyde. Táto štúdia bola zadaná tematickou sekciou B a má názov Poučenie z uzavretia programového obdobia 2007 až 2013. Ak si spomínate, tak e, sme tento bod raz mali na programe a žiaľ pán Ferry vtedy nemohol prísť na schodzu, takže sme to dali do dnešného programu. Máte slovo, nech sa páči. Okay, thank you. Um... Just again brief. Ďakujem. Moje meno je Martin Ferry, pracujem na výskumnom centre pre európsku politiku na Univerzite Strathclyde v Glasgow. A áno, dostali sme zadanie urobiť e, vlastne taký rešerš po naučení z programového obdobia 2007-2013, ELDF, ďalšie programy. A svoju prezentáciu mám rozdelenú do štvor, štyroch sekcií. Poprvé ciele a metodológia štúdie, potom e, krátko načrtnem, čo je v tom procese uzatvorenia obsiahnuté, potom zhrniem kľúčové zistenia a vyvodím z toho hlavné závery a odporúčania. Takže základným cieľom výskumu bolo zanalizovať proces uzatvárania programov v roku 2007 až 2013 a E, to je kľúčom na vyvodenie ponaučení na obdobie 14 až 20. Čiže aké faktory ovplyvnili ten efektivitu procesu uzatvárania na úrovni EÚ, na úrovni členského štátu a na úrovni programu, čo fungovalo najlepšie. Tá štúdia vychádzala z hodnotenia e, legislatívy oficiálnych usmernení, posúdení, akademických článkov a správ a tak ďalej. Boli tam teda skúsenosti členských štátov s uzatváraním v rokoch 2000 až 2006 a na základe toho sme vypracovali analytický rámec. E, robili sme takisto rozhovory s DG Regio a zamestnancami a takisto tam bolo 20 rozhovorov s riadiacimi orgánmi a inými orgánmi, ktoré sa podielali na uzatváraní programov Eh, sú tam príklady na prísvietke Nemecko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Taliansko, Rumunsko, Polsko a Spojené kráľovstvo. Na tejto prísvitke sa snažím zachytiť tie kľúčové fázy a prvky formálneho procesu uzatvorenia, čiže tam bolo ukončenie fungovania programu, finalizácia, vykazovania, nahlásenie z výsledkov a finančný, finančný manažment. Vidíme tam kľúčové dátumy. V tom procese uzatvárali 31. december 2015, čo bol posledný dátum na opravnenosť výdavkov e, príjemcami, potom 31. marec tohto roku, čo bol konečný dátum na predloženie uzatváracích balíkov z každého programu komisii. Tieto uzatváracie balíky obsahovali celý rad dokumentov, Hmm, takže bola tam žiadosť o finálnu platbu, ďalšie správy, podobne ako výročné správy o implementácii a vyhlásenie o uzatvorení. Príprava týchto balíkov vyžaduje eh, príspevky z rôznych riadiacich orgánov programu, čiže riadiaci orgán, certifikačný orgán a ďalšie orgány a všetky orgány mali konkrétnu zodpovednosť a doplňujúce sa úlohy. Treba poznamenať, že v teórii programové monitorovacie výbory tiež zohrávali určitú úlohu. A postup e, bol na programe týchto monitorovacích výborov, čiže postup v tom uzatváraní. Ale kľúčová úloha bola skôr formálna, či schváľovanie finálnych implementačných správ. Potom Komisia teda má za cieľ do roka od podania týchto balíkov ich schváliť, aj keď je tam ešte stále priestor na audit e, na 3 roky po podaní. Je tu možno riziko, že toto uzatváranie je vnímané len ako taký formálny prívezok e, k tomu skutočnému programu a naozaj je dôležité pozrieť sa aj e, nad rámec tých formálnych prvkov na implementáciu programu. Čiže kľúčové strategické rozhodnutia prijímajú programovacie orgány v tejto fáze e, života toho programu. Je tam alokácia ostapajúcich fondov, zabezpečenie a šírenie povedomia a osvety o tom, čo sa dosiahlo v rámci programu a zabezpečenie hladkého prechodu na nové programové obdobie. Okrem toho sa tieto rozhodnutia prijímajú pod veľkým tlakom. Je tam tlak absorbovať maximálne fondy, ktoré sú k dispozícii, zareagovať na finančnú kontrolu a audit Eh, k čomu dochádza počas procesu uzatvorenia a takisto treba riešiť otázky vystávajúce z implementácie konkrétnych projektov. No a potom je dôležité uvedomiť si, že je potrebné zabezpečiť adekvátne administratívne zdroje, aby boli v čase k dispozícii, keď sa prekrývajú programové obdobia. Takže na základe nášho hodnotenia sme vypracovali tento rámec, a sa najmä na faktory, ktoré by mohli ovplyvniť ten proces uzatvorenia. My sme identifikovali tri na tejto priesvitke, čiže sú tam tie absorpčné tlaky, čiže uzatvorenie vyžaduje efektívne absorbovanie fondov EÚ, ktoré sú v tom programe k dispozícii. Ideálne programy chcú dosiahnuť 100% využitie fondov, ktoré tam boli prislúbené, ale v realite E, to nie je až také priamočiare. Mm, druhá vec, rôzne fázy operácií alebo aktivít majú dopad na absorpciu. Veľké projekty absorbujú veľa financií, ale administratívne sú náročné vzhľadom na špeciálne požiadavky, ktoré s nimi súvisia. Takisto v roku 2007 až 2013 sme videli zvýšené alokácie na nástroj finančného inžinieringu a sú tam konkrétne technické požiadavky s tým súvisiace. A po tretie, ako som už spomínal, administratívna kapacita je dôležitá. E, zvládnutie toho prechodného obdobia medzi uzatvorením jedného súboru programov a otvorením nového súboru programov na ďalšie programové obdobie. Takže teraz v krátkosti sa pozrieme na naše kľúčové zistenia. V prvom rade je tam zistenie týkajúce sa finančnej absorpcie, aké sú tam opatrenia na zlepšenie absorpcie. Takže programy by mali mať možnosť e, minúť viac, o 10 viac v e, konkrétnej priorite, ak je to kompenzované primeraným znížením v inej priorite a programe. Programové orgány by tiež mohli vypracovať taký zásobník projektov, Eh, kde by sa dalo lepšie posúdiť, aký bude objem, finančný objem celých projektov, aby tam bola možno nejaká taká záložná skupina projektov, keby došlo k nejakým neočakávaným zmenám vo financovaní projektov. Takisto projekty sa dajú eh, rozložiť eh, na celé programové obdobie, aby sa teda uľavilo tomuto absorčnému tlaku na konci obdobia. A Chceme sa pozrieť na rôzne aspekty, aby teda finančné neregulárnosti nespomarovali absorpciu. Je to taký ročný proces, čiže nemalo by to byť iba pri uzatváraní, malo by sa to robiť priebežne, aby, sme sa pre, aby sa predišlo nejakým prekvapeniam. Posudzovať by sa to tam malo na ročnej báze. No a potom sú tam konkrétne opatrenia pre konkrétne členské štáty, ktoré boli dotknuté ekonomickou krízou a obmedzeným domácim financovaním, čiže tam boli rozšírené napríklad lehoty, e, uvoľnenie tých lehot EÚ. Čo sa týka skúsenosti členských štátov, to uzatvorenie e, bolo motivované najmä takými absorčnými tlakmi, um, niektoré uh, termíny na vynakladanie prostriedkov boli interné, teda včas, včasšie než tie deadliny alebo termíny od komisie. Zistili sme, že tam bolo možno nadmerné uh, rezervovanie a aj tá možnosť presiahnuť toho 10 to bolo celkom hodnotné opatrenie, cenné opatrenie. Eh, inak by to nemalo dopad na strategickú kvalitu operačných programov, pretože tie fondy už boli schválené programovanými orgány. Napriek tomu sme navrhli opatrenia na urýchlenie, eh, respektíve zistili sme, že niektoré opatrenia na urýchlenie eh, môžu obmedziť absorpciu, ak je to byrokraticky veľmi náročné. To vlastne zdržuje uzatvorenie programov v niektorých prípadoch. Zjednodušenie teda táto agenda komisie zatiaľ neuvolnila tie tlaky na uzatvorenie, ktoré vyplývajú z tej absorpcie. Napríklad koncept jednotného auditu by mohol byť relevantný pre uzatváranie programov, aký je to programu poskytnuté, tak e, musí byť komisia ubezpečená, že tá finálna plat bude legálna a musí sa spolahnúť na domáci orgán bez vlastnej e, kontroly, čiže to môže byť e, dobré na zníženie administratívnej záťaže pri uzatváraní pro projektov a programov. Toto usmenenie EÚ tiež poskytuje eh, usmenenia mm, pre 7 operácií. Spomínal som už napríklad, že je možné rozložiť to priebežne na celé programové obdobie. To sa oplatnilo najmä na veľké projekty eh, týkajúce sa infraštruktúry investícií nad určitú sumu bolo to dosť komplexné, boli tam potrebné ďalšie kontroly pred finálnymi platbami. Takisto v tých usmerneniach sú požiadavky na ďalšie výkazy o finančných nástrojoch a balíkoch uzatvorenia a programy môžu investovať do finančných nástrojov v priebehu roku 2016, čiže a to je až po tom finálnom dátume oprávnenosti, ktorý končil v roku 2015 pre tieto projekty. Samozrejme, uzatváranie môže mať aj opatrenia týkajúce sa nedokončených projektov, ktoré vynášajú, teda ktoré vynášajú fondy. Sú tam konkrétne výzvy. Niektoré programy, ktoré sme skúmali, tam sa ukázalo, že tam boli obme- omeškania v implementácii vzhľadom na náročné technické aspekty, boli tam aj veci týkajúce sa štátnej pomoci. No a bolo potrebné niektoré veci schvalovať komisii Čiže takéto chýbajúce rozhodnutia komplikovali uzatvorenie programu. Program orgány tiež e, sa ocitli pred viacerými výzvami v tomto procese uzatvorenia. E, napríklad využívali sa neskočie lehoty na vynaklade prostriedkov v rámci e, uzatvárania tento tlak sa potom v niektorých prípadoch ešte posilní tým, že tie úlohy súvisiace s uzatváraním boli mimoriadne komplexné a sú s tým len obmedzené skúsenosti, napríklad pokiaľ ide o výpočet návratnosti z niektorých eh, finančných eh, investičných nástrojov. Eh, celé to výkazníctvo zdá sa, že bolo veľmi komplexné, vyžadujúce si konkrétne zručnosti v poslednej fáze programu. No a posledný faktor, na ktorý sme sa zamerali, to boli otázky kapacity v uzatváraní a zistili sme, že efektívnosť veľmi závesela od administratívnych kapacít a viaceré iniciatívy boli zavedené na posilnenie kapacity na roky 2007 až 2013 na to uzatváranie. To samozrejme záviselo od jednotlivých orgánov. Aj DDG Regio má špeciálnu jednotku na uzatváranie, čiže tam sú príručky, vzdelávanie, a samozrejme, DG Regio organizovalo sériu seminárov, workshopov v členských štátoch, ktoré sa venovali práve uzatváraniu programov. Tieto otázky boli aj predmetom Task Force pre lepšiu implementáciu v konkrétnych členských štátoch. Bolo to venované národným orgánom a orgánom EÚ. Kapacity programových orgánov teda boli dosť e, na uh, dosť uh, intenzívne využívané v tejto záverečnej fáze. Preto je lepšie, dôležitá lepšia koordinácia medzi všetkými orgánmi na úrovni programu, certifikačnými orgánmi a tak ďalej. Programové orgány v vzade zvládali to uzatváranie programového obdobia 7 až 13, ale zároveň otváranie 14 e, až 20 a toto prekrývanie vlastne znamenalo, že administratívne zameranie sa skôr prenieslo na 2014 až 20 predtým, než sa definitívne uzavrelo obdobie, 7 až 13. Čiže sú to tieto výzvy. Treba to dopredu naplánovať, na, včas v tom programovom období treba implement, uh, identifikovať uzatvorenie uh, potenciálne problematických programov, treba outsourcovať nábor alebo treba najať ďalších pracovníkov, ktorí majú skúsenosti s takýmto uzatváraním programov. A takisto by tam mali byť dedikované posty, mali by to byť takí šampióni uzatvárania, ktorí budú vedieť riešiť problémy na rôznych výboroch programových. Čiže e, odkaz z nášho výskumu bol, že je potrebné e, šíriť povedomie o tejto fáze uzatvárania, aby sa zlepšila aj viditeľnosť kohezn, politiky koheznej, eh, programov koheznej politiky v teréne. Takže na záver zhrnujúc formálne uzatvorenie RDF a kohezných projektov za roky 2017 2013 eh, bolo efektívne, ale Okrem formálneho procesu treba uzatváranie vnímať ako e, integrálnu súčasť implementácie programu je tam tlak na finančnú absorpciu, um, uzatváranie programov, uh, administratívne kapacity. Um, toto uzatváranie bolo vlastne uh, pod tlakom z uh, rôznych aspektov a závisela celá efektívnosť projektu od administratívnych kapacít v programových orgánoch. Čo sa týka odporúčaní,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 je nesmierne dôležité, že e, musíme to uzatvárať tieto programy zo strany Európskej komisie. A samozrejme, tieto programy musia byť naozaj veľmi efektívne. A samozrejme, musíme sledovať tieto trendy už na začiatku programového e, obdobia, aby sme mali a dodržiavali jednotlivé opatrenia. Čo sa týka e, kapacity pre uzávierku programovacieho obdobia, toto je špecifická úloha pre orgány auditu, aby samozrejme dohliadli tak na uzávierku, ako aj na plnenie. E, čo sa týka e, tohto procesu, ten by mal byť už je e, previazaný s výkonom jednotlivých programov. Čo sa týka konečných pladieb, výkon programov je previazaný s finančnou výkonnosťou a nie je priamo závislý s výstupmi jednotlivých programov a projektov. Mali by sme preto viac klásť dôraz na snahy komunikovať koheznú politiku a samozrejme konkrétne dopady v teréne. E, čo sa týka e, pre členské e, štáty a odporúčaní. Samozrejme, veľa závisí od usmernenia na úrovni jednotlivých členských štátov. Mali by byť vytvorené podporné štruktúry a samozrejme vytvorenie pracovných skupín vytvára dobrý základ pre manažment jednotlivých programov. A samozrejme, nie iba v konečných rokoch, v posledných rokoch programovacieho obdobia, ale celkovo a samozrejme riadiace orgány si musia plniť svoju dôležitú prácu a e, sústrediť sa na uzávierku počas celého implementačného procesu. A samozrejme formálna či neformálna koordinácia medzi jednotlivými orgánmi je nesmierne dôležitá a musí byť e, dosiahnutá počas formálnych stretnutí ohľadom uzavierky. No a v neposlednom rade e, programové e, orgány musia byť dostupné. To samozrejme si vyžaduje dôsledný manažment ľudských zdrojov, dobré zaškolenie, vytváranie databáz a samozrejme sledovanie projektov a samozrejme aj zaangažovanie externých pracovníkov pre zabezpečenie uzavierky. No a v neposlednom rade musíme povedať, že Spojené kráľovstvo eh, sú mm, osobitným eh, prípadom eh, Samozrejme, opatrenia pre Spojené kráľovstvo budú závisieť e, od e, e, mnohých faktorov a samozrejme od domácich podmienok a samozrejme aj od toho, ako sa bude uzatvárať programovacie obdobie 2014-2020. Poukazovali by na to, že tieto lehoty budú e, skrátené. E, to znamená, že sa zoberie do úvahy ob, e, obdobie N plus 3, ale pravdepodobne pre nich by sa programovacie obdobie skončilo práve Brexitom, povedzme v roku 2019, ale dobiehali by projekty, ktoré by potom skončili v roku 2019 na princípe N plus 3. Samozrejme je tu aj otázka, kto bude zodpovedný za kontroly e, po e, Brexite a po uzavierke. To, samozrejme, tu je otázka, na kom bude zodpovednosť. No a samozrejme vo všeobecnosti, kto posúdi tieto administratívne výzvy, ktoré pred nami e, stoja a to na strane Spojeného kráľovstva, pretože programové orgány sa začnú postupne rozpadávať a prestanú existovať. No ale samozrejme, toto sú špecifické problémy problémy Spojeného kráľovstva. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu. Teraz dám slovo Európskej komisii. Pani Terofarteroja. Poprosím vás o vaše pripomienky k tejto štúdie a samozrejme aj návrhy z vašej strany. Áno, dobré ráno vám všetkým. Pracujem na oddelení e, generálneho riaditeľstva pre regionálny e, rozvoj pre uzávierky. No a samozrejme, v rámci tejto štúdie by som rada vyinformovala tento výbor o niekoľkých záležitostí, ktoré sa týkajú uzavretia programovacieho obdobia 2007 až 2013. Táto štúdia e, nazrela aj na odporúčanie a odporúčania e, pre programovacie obdobie 2014-2020. Dobrou správou je, e, že všetky tie e, uzavierkové balíčky boli zaslané na čas za toto obdobie a to do lehoty 31. marca 2017 a všetky dokumenty obsiahnuté v týchto balíkoch, ako napríklad finálne implementačné správy, boli zaslané na čas. A to je veľmi dobrá správa, pretože nariadenie predpokladalo a zavádzalo aj sankcie e, tým programom, ktoré nezaslali takéto dokumenty na čas. Samozrejme, ten rozsah e, tejto úlohy pre e, generálne riaditeľstvo Regio. Bude teraz uzatvárať jednotlivé programy, ktoré sú financované z, jedno, z, jednotný, z jednotlivých fondov, ale aj z viacerých fondov, či je to Európsky fond pre regionálny rozvoj, a ostáva vyplatiť ešte 50 miliárd eur, ktoré bude vyplatené pre uzavierke programovacieho obdobie. V súčasnosti Európska komisia preveruje všetku e, dokumentáciu a samozrejme aj e, deklarácie a priznania konečnej uzávierky. E, samozrejme, to je veľmi intenzívne obdobie, pretože na to máme lehodu 5 mesiacov, kým sú nám tieto dokumenty, potom čo sú tieto dokumenty zaslané a samozrejme pokiaľ e, k týmto dokumentom nebudú e, zaslané žiadne pripomienky zo strany auditu, potom začneme už vydávať uzavierkové listy. A pre toto programovacie obdobie 2017, 2007 a 2013 predpokladáme rýchlejšie uzatvorenie e, ako pri predchádzajúcom programovacom období do roku 2006 eh, a to bude sa vzťahovať aj na to súčasné obdobie 2014 až 2020. Čo sa týka ďalšieho postupu Európskeho, Európskej komisie a odporúčaní pre roky 2014 a 2020 je veľmi dôležité, aby eh, členské štáty mali k dispozícii usmernenia pre uzavretie programovacieho obdobia čo najskôr my sa im budeme snažiť výjsť v ústrety. My sme už e, schválili v roku 2014 prvú verziu týchto usmernení a v roku 2015 bola e, modifikovaná. To bolo zaslané členským štátom spolu so všetkými odporúčaniami do budúcnosti. E, potom samozrejme tu je záležitosť toho, že Európska komisia bude tlačiť na členské štáty, eh, aby si vytvorili dostatočné kapacity na uzavretie programovacieho obdobia, predovšetkým na úrovni orgánov auditu, eh, pretože máme neustále stretnutie na úrovni komisie eh, pri výročných stretnutiach s orgánmi auditu, ako napríklad pri výročnej homologizačnej skupine, a práve tieto uzavierkové skupiny boli posudzované a boli odporúčané. No a my budeme teda pokračovať eh, týmto postupom aj naďalej. Samozrejme, čo sa týka uh, uzavretia programovacieho obdobia 2014-2020. Budeme sa konkrétne, konkrétnejšie venovať uzatvoreniu jednotlivých uh, programov a ich dopadom a uh, výstupom priamo v teréne. Samozrejme, už tu je aj určité previazanie medzi tým, čo program dosiahol a platbami v roku 2014 2020, pretože nariadenie o bežných opatreniach môže zaviesť finančnú korekciu, pokiaľ v posudkovej správe sa ukáže, že program nedosiahol tie ciele, ktoré si e, vyčíta, e, vytýčil práve na základe číselných e, indikátorov. A je, je tu veľký rozdiel medzi uzavierkou a sa, tými cieľmi, ktoré boli vytýčené. No a samozrejme, toto odporúčanie má poskytnúť dodatočné informácie a vniesť viacej svetla do eh, procesu uzatvárania programovacieho obdobia. My takisto pripravíme samozrejme a budeme revidovať e, v konečnej implementačnej správe celkové ukazovatele pre jednotlivé programy e, ešte za rok 2007 a 2013 a použijeme ako e, príklad na vysvetlenie politik tohto programovacieho obdobia, ako napríklad na vysvetlenie platformiem k tomuto obdobia. No a samozrejme komisná správa, ktorá príde v októbri, sa na to pozrie bližšie práve pre konkrétne to e, súčasné programovacie obdobie. Myslím si, myslíme si, že že toto sú práve tie ponaučenia, ktoré si môžeme zobrať z obdobia 2007-2013. Ďakujem veľmi pekne. Takže vypočuli ste si prezentácie a pripomienky zo strany Európskej komisie. Takže kolegovia, nech sa páči, máte slovo pre prípadné otázky pani Maletič. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu. Bola vypracovaná výborne, pretože nám vniesla viac svetla do veľmi komplexnej záležitosti. Chcela by som sa opýtať, či počas e, tejto analýzy ste našli aj dodatočné riešenia pre uzavretie programovacieho obdobia, ktoré by uľahčili tento proces. Jednak pre členské štáty, ale samozrejme aj pre verejnosť, ktorá by si mala byť vedomá, čo sa deje za ostatné roky. Pre, pretože keď sa uzatvára programovacie obdobie, v mnohých eh, prípadoch eh, koneční príjimatelia hovoria, že síce programovacie obdobie sa uzatvára, ale projekt nemajú ešte uzatvorený a nerozumie tomu, že ten program vlastne pokračuje v podstate aj ďalej. Napríklad v Chorvátsku e, e, lehote, je lehota na uzavierku je marec 2018 a potom bude trvať komisii Eh, jeden rok, kým to spracuje, takže potom bude rok 2020, kedy v Chorvátsku budeme mať konečné dáta a výstupy a potom sa začne nové programovacie obdobie. Takže toto je samozrejme veľmi neskoro. Chápem, že si to vyžaduje čas, ale možno vďaka kohézii a iným prístupom eh, by sa nám tento proces podarilo rozfázovať do trošku skorších krokov. A samozrejme, čo sa týka týchto usmernení ohľadne uzatvárania programovacieho obdobia, ak máme problém s implementáciou a neriešime tento problém počas implementácie, potom e, sa všetko skončí počas e, uzavierky a všetko padne do toho uzatváracieho obdobia. Koniec koncov. A samozrejme niektoré projekty sú dokonca stiahnuté počas uzatváracieho obdobia. Ako sa môžeme vymeni- e, vyhnúť tomuto? aby sme mohli tieto kroky, ktoré smerujú k zatvoreniu, urobiť už počas implementácie. aby sme jednoducho tieto záväzky mohli plniť na čas. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Nejaké iné pripomienke? Pán Škrel? Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja dávam pani Maletič e, za pravdu. Bola to samozrejme veľmi dobrá prednáška, ale mám pocit, e, že e, pracovná skupina na vysokej úrovni pre zjednodušenia by mala priniesť práve návrhy, aby tento proces zjednodušila. No a predovšetkým, e, a možno s tým už máte aj e, e, skúsenosti práve z tohto cvičenia uzatvárania programovacieho obdobia, je práve vykonávanie tých posledných platieb hovorilo sa, že keď už je všetko uzatvorené a e, keď sa už e, rozprávame o nadchádzajúcom programovacom období, akým spôsobom sú vypočítané tie jednotlivé sadzby na vrácanie peňazí. E, alebo napríklad, keď sa zistí, že všetko je vlastne v poriadku a vyplácajú sa ešte dodatočné prostriedky tých posledných pladiab. Takže tu je otázka či by sme nemohli zjedno, zjednodušiť celý tento systém a tým pádom ho urýchliť samozrejme. Ďakujem veľmi pekne. Pán Damato. Pani Damato. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Všimol som si, že táto štúdia hovorí, e, že tlaky na finančné uzatvorenie majú samozrejme dopad na efektivitu tohto procesu. To znamená, že deklarované výdavky častokrát nevyhovujú tomu, čo je priznané. Samozrejme táto, e, tieto tieto sumy, e, ktoré sú samozrejme potom na tých úrovniach, aké boli požadované, je dôvodom na radosť. No ale pozrime sa v tom prípade, aká je kvalita. E, samozrejme, je pravdou, že tie projekty, ktoré boli pôvodne financované z národných e, zdrojov a potom boli zladené s komunitnými a komunitárnymi cieľmi, majú teraz nárok na európske financovanie a musíme samozrejme ale v tomto prípade zobrať do úvahy aj e, rizika. Je to naozaj povážlivé, pretože rozlišenie, rozlišujem tu medzi štyrmi skupinami e, krajiny, kde je napríklad Bulharsko, e, Taliansko, Česká republika, Slovensko a Rumunsko boli de- definované ako krajiny, ktoré čerpajú prostriedky na poslednú chvíľu a to sme videli aj v predchádzajúcich programovacích obdobiach. E, stretli ste sa v týchto e, e, krajinách, ktoré čerpajú prostriedky na posledné chvíle, aké by boli pre ne tie odporúčania? Samozrejme, tu by ste mohli povedať aj pomerne podrobne, aké, aké je riziko pri retrospektívnych projektoch. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, pán, pán Nistelrooy. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Iba otázka, respektíva pripomienka. Otázka sa vzťahuje na N plus 2 plus a N plus 3. Niektoré krajiny majú viac e, času to znamená, že aj e, uzatvoria toto programovacie obdobie neskôr. E, vidíte tu nejaké rozdiely e, medzi dlhším tým časom a spôsobom, ako sa uzatvárajú jednotlivé programy, alebo v prípade, po prípade pri čerpaní. Existujú rozdiely v krajinách, ktoré majú viacej času? To je otázka samozrejme na N plus 2 a N plus 3 a váš a tá posledná pripomienka zo strany Európskej komisie sa týkala účinnosti a efektivity a výkonnosti. Mm. Mali by sme sa samozrejme sústrediť predovšetkým na tých ľudí, ktorí z tohto majú nejaký, nejaký zisk. A ktorí sa snažia komunikovať a ktorí predkladajú návrhy prostredníctvom omnibusu, ktoré sú samozrejme platené z európskych peňazí, predovšetkým z technickej pomoci, e, ktoré sú ešte dočerpávané 4 roky po uzavierke. Sú, existujú nejaké pre, e, pravidlá, ktoré by mohli tomuto zabrániť? E, pretože tu ide o nariadenia, samozrejme. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Nejaké iné otázky? Mm, pokiaľ tomu tak nie je, tak dám slovo pánovi Ferimu aby, a potom slovo Európskej komisii. Thank you for... Ďakujem za tieto pripomienky. Ehm, nepôjdem ehm, v nejakom špecifickom poradí, vyjadrím sa k väčšine z nich čo sa týka tejto zavierky, tak sa musíme nám dívať ako na e, komplexný formálny proces, ale sú tu spôsoby, ako minimalizovať problémy. Napríklad som hovoril o e, prípade tých väčších projektov. Tu by bolo dobre mať rozhodnutie ohľadom toho, či väčšie projekty taktiež budú súčasťou tohto programu a či budú schvalované e, komisiou v rámci toho programovacieho obdobia. No a je tu určitá neistota. Orgány, úrady niekedy čakajú, kým sa dohodnú s komisiou. No a toto potom posunulo ten proces uzavierky. Čo sa týka využívania uzavierky na to, aby sa hovorilo o dopade alebo o výsledkoch, tak mali sme napríklad zaujímavé príklady, kde v rámci nejakých nemeckých programov programové úrady štrukturovali proces uzavierky tak, aby taktiež organizovali rôzne semináre neotvorených dverí v súvislosti s uzavierkou, aby povedali, dobre, tento program skončil, ale na druhej strane toto sme dosiahli, takéto posolstvo vysielame do sveta. Takže dobre. Možno môžeme aj v teréne priamo ukázať, čo sa nám podarilo, tak aby občania si toho boli vedomí, nielen na úrovni komisie. Čo sa týka celkového programu zjednodušenia, tak jedna z vecí, o ktorej som hovoril z prezentácií, bolo, že sa tam zaviedol jednotný audit. Toto bolo veľmi dôležité pre uzavierku a tým pádom príslušné úrady mali možnosť e, postupovať sami bez toho, že by tam došlo nejak du- duplicite administratívnych postupov v priebehu zavierky. Toto je veľmi dobré. Avšak tento princíp ešte nebol plne implementovaný programovými orgánmi, takže tam je možno nejaký potenciál ešte na zlepšenie. Ďalšia vec, čo sa týka e, tej spätnosti, my vo všeobecnosti sme nenašli nejaký dopad na absorpciu alebo kvalitu projektov, strategickú kvalitu projektov a programov vo všeobecnosti preto, že tieto financie už boli schválené monitorovacími výbormi a taktiež tam je príslušná programová stratégia. Takže e, táto spätnosť bola trochu problémom, keď sme uvažovali nad prepojením medzi projektami a programovou stratégiou. Nebolo to tam úplne z toho jasné, ale toto sa týkalo len obmedzeného počtu prípadov. Vo všeobecnosti tam bol veľmi limitovaný dopad na e, strategickú kvalitu, čo sa týka e, absorpcie. No, N plus 1, N plus 3, tak tam riadiace orgány hovoria, že im to dáva priestor na to, aby e, vykonávali riadne postupy, aby všetko to bolo lepšie manažovateľné. Dúfam, že sa vyjadrilo väčšine otázok. Ďakujem. Ďakujem za vaše pripomienky. Alebo ešte prepačte, ešte jedna otázka, alebo jedna vec ohľadom tých krajín, ktoré neskoro čerpajú prostriedky. No už tu by som zdôraznil, že toto nemalo dopad na strategickú kvalitu Išlo tu skôr u, o tú administratívnu e, záťaž, to administratívne úsilie úradov, ktoré e, zároveň ešte absorbujú prostriedky a zároveň spúšťajú uzavierku. Takže tu by sme odporúčali lepšie taký e, štrukturovaný prístup, aby to bolo lepšie rozložené cez to programovacie obdobie, aby napríklad identifikovali veľké projekty, ktoré môžu byť implementované Takže trochu skôr s tým začať a nie až ku konci programovacieho obdobia, pretože potom je tam veľký tlak na administratívu. Tak všetko ďakujem. Ďakujeme. Pani Horteteroja. Ďakujem. Predovšetkým, čo sa tej neskorej uzavierky v rámci toho procesu, keď zoberieme do úvahy M plus 2, M plus 3, tak vidíme, že do roku 2015 dostali čas na e, vynaloženie týchto zdrojov a potom je tam určitý čas na prípravu dokumentácie. Takže áno, je to neskoro v rámci toho celého procesu, ale zároveň je nevyhnutelné, aby uzavierka potom prebehla neskoro. Napriek tomu pre občanov je to tak, že možno, že je to teda neskoro, ale je to nevyhnutelné. Čo sa týka ďalšej otázky od MN plus 2 plus 3, tak tam vidíme lepšiu zavierku, keď sa uplatňuje e, pravidlo automatického záväzku. Ja by som povedal, že áno, takže pokiaľ by sme nemali v roku 94 a 99 toto pravidlo M plus 2 plus 3, tak e, by to neprebralo načas. Takže toto pravidlo umožnilo členským štátom lepšie načas čerpať peniaze a taktiež urychliť uzavierku. Čo sa týka tých veľkých projektov, komisia si vyhradzuje čas a to, aby sme schválili rozhodnutia ohľadom veľkých projektov, predovšetkým po poslednom rozhodnutí súdneho dvora, kde je treba vziať do úvahy otázku štátnej pomoci, takže to nám chvíľu trvalo, sme sa to vyhradili určitý čas a v niektorých prípadoch sme schválili väčšie projekty, ale zároveň taktiež tam boli niekedy ohľadom veľkých projektov aj neskore oznámenie zo strany členských štátov až ku koncu programovacieho obdobia, takže to bolo ťažké to ešte takto na poslednú chvíľu rýchlo schváliť. Ďalej, jedna vec, ktoré sa hovorí o štúdii, to je overbooking, prebukovanie, aby sme sa vyhli problémom, na konci programovacieho obdobia pri uzávierke, keď je tam veľká miera chybovosti a možno je treba urobiť tam nejaké finančné korektúry, je mať chronológiu projektov, ktoré potom smerujú do e, stratégie programu, tak aby sme mohli nahradiť, pokiaľ by došlo k nejakým problémom pri uzavierke. Čo sa týka tých svetných projektov, tak áno, je možné spätne financovať projekty, ale ako sme vysvetlili v našom dokumente otázky a odpovede, ktorý sme publikovali a je členský štátok k dispozícii, tak tieto spätné projekty musia splniť e, výberové kritéria a podmienky programu. Takže zároveň tu máme určitú záruku že tieto projekty plnia všetky príslušné podmienky programu, pokiaľ chcú byť financované a taktiež musia byť v so stratégiou. No a záver by som chcela povedať, že pre obdobie 2014 až 2020 tu máme e, výkaz e, ročnej akceptácie a tam hovoríme o tých konkrétnych čiastkách za rok a toto ulepši, vylepší alebo umožní lepšiu uzavierku, než tomu bolo pri období 2007 až 2013. Takže myslím si, že skutočne tým uzavierka pre obdobie 2014-2020 bude jednoduchšia. Ďakujem. Ďakujeme. Ešte chcete vyjadriť? Prepašte len stručne, že veci na záver. To, čo povedal pán pán Nistelrooy, M plus 2, M plus 3, myslíte z pohľadu závierky M plus 3, tam je väčší priestor pre implementáciu a vykonanie toho procesu, tak určite toto dáva zmysel. No a taktiež, čo sa týka komunikácie, oznamenania výsledkov uzavretia v teréne, tak sa môžu využívať nejaké programy, technická e, pomoc. Toto by určite pomohlo, to je určite veľmi hodnotné. Ďakujem. Ďakujem. Takže teraz uzatváram diskusiu k tomuto bodu nášho programu. A ďalej tu máme ďalšie dva body. Preskúmanie návrhu správy, ktorú pripravila pani Garcia Pérez. Je tu stanovisko alebo prepačte, a taktiež je tu výmena názorov ohľadom správy, ktorú pripravil pán Andrea Kocolino ktorí tu momentálne ešte nie sú. Takže čo môžem urobiť? Môžem našu schôdzu prerušiť až do 10.45, kedy dúfam, že pani Garcia Pérez sa dostaví. A pokiaľ 10.45 tu nebude, tak schôdzu uzavrieme. Pani Král, pokiaľ viem, tak je koordinátorkou v výbore FEM a hla, tam sa hlasuje. Neviem, dokedy budú hlasovať. Zavolám jej. Áno, ja chápem, že má iné povinnosti, tak preto prerušíme schôdzu do 10.45. Prepačte.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 Good morning, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a páni, takže prosím, všetci sa usadte ideme pokračovať v schôdzi výboru REGI s ďalším bodom programu, Máme tu preskúmanie návrhu správy, ktorú pripravila kolegyňa Garcia Pérez. Bohužiaľ, nie je prítomná v miestnosti. Návrh správy bude prezentovaný pánom Gutieresom Prietom. Prosím. Len by som neprerušoval, ale mali sme prestávku a v prestávke zaznela žiadosť o to, aby sme venovali krátko pozornosť e, situácii v Portugalsku. Pán Rúaš sa chcel k tomu vyjadriť. Bude sa o tom pravdepodobne hovoriť na plenárke, ale pokiaľ to teda príjmate, pani predsednička. Áno, dobre, takže predtým, než prejdeme k prezentácii správy, pán Rúaš bude hovoriť o dôležité veci pre nás, pre všetkých. Skutočne je to hrozné, čo sa stalo v Portugalsku. Lutujeme to všetci a urobíme, čo bude v našich silách, aby sme podporili portugalskú vládu a portugalských občanov. Ďakujem. Áno, je to dobrá chvíľa pre to, aby sme hovorili o tejto otázke. Súvisí to úzko, ako viete, ďalším bodom programu. Problém lesných požiarov a tá hrozná vec, čo sa stala u nás, taktiež čo súvisí s otázkou nízko obývaný alebo malo obývaných oblastí. Hovoríme tu o takomto regióne v Portugalsku. 64 ľudí prišlo o život. 130 ľudí bolo vážne zranených a pravdepodobne toto číslo ešte narastie. Takže, pani predsednička, vy ste žiadali politické skupiny, ktoré sú zastúpené v tomto výbore, aby podporili tu ten nápad, že by sme zaradili na plenárku ďalší bod programu a síce vyhlásenie komisie v tejto súvislosti, tak by sme mohli diskutovať o tom, ako podporiť tento región a ľudí, ktorí v ňom žijú. To je všetko. Ďakujem. Ďakujeme. Ako som povedala, všetci z nás zo srdca podporujeme portugalských občanov a je nám veľmi ľúto, čo sa stalo tento obrovský hrozný požiar, ktorý si vyžadal aj obete na ľudských životoch. No môžem povedať toľko, že budem informovať koordinátorov politických skupín o vašej prezentácii a uvidíme, či bude možné zorganizovať nejakú diskusiu na plenárke. Ale chcela by som zdôrazniť, že v priebehu minulého plenárneho zasadania sme úspešne hlasovali o osobitnej správe, ktorá bola pripravená u nás v výbore regii. kde sa navrhuje, aby členské štáty mali príležitosť využívať Európsky eh, fond regionálneho rozvoja na účely spojené s renováciou po eh, prírodných katastrofách. No vtedy sme samozrejme ešte nevedeli, že príde tento požiar v Portugalsku, ale my vo výbore REGI sme trvali na tom, aby tieto opatrenia platili pre všetky členské štáty a všetky typy prírodných katastrof. Takže teraz, bohužiaľ, bohužiaľ sa stalo, čo stalo v Portugalsku, ale máme tu rozhodnutie, ktoré bolo podporené veľkou väčšinou na plenárke a Portugalsko môže očakávať takúto podporu zo štrukturálnych fondov a pritom môže teda prej, musí tomu predchádzať špecifická príprava zo strany portugalskej vlády. Takže budem informovať politické skupiny a uvidíme, ako to bude na plenárku. Ďakujem za túto prezentáciu. No a teraz pokračujeme našou správou. Ako vidíte, máme tu veľa kamier. To je trochu neobvyklé, ale občas sa to v našom výbore stáva. Členovia výboru Regív, buďte informovaní, že prezentácia pána Gutierreza bude nahrávaná. No a po prezentácii kamery opustia našu schôzu. Chcete byť v zábere? Dobre. Pokiaľ ste pripravení byť na kamere, Naša schôdza je stále aj tak na internete transparentnou súčasťou našej práce, takže dámy a páni, môžete zostať samozrejme aj na celú schôdzu. Dobre, pán Gutierrez, mať teraz príležitosť, predstavte prosím správu. Ďakujem. Pani predsedníčka, ďakujem aj všetkým politickým skupinám za pochopenie Máme rôzne médiá, pre všetkým v Španielsku, ktoré venujú veľkú pozornosť tejto téme demografie. Ale samozrejme nie je to len Španielsko, ostatné krajiny to zaujíma. Chcel by som ospravedlniť Irače Garcia, ktorá je spravodajkňou pre túto správu, ktorá bola práve zvolená do národného vedenia socialistickej strany v Španielsku, takže bohužiaľ má v rovnakej dobe teraz inú schôdzu. Požiadala ma, aby som ju nahradil. Na tejto správe pracujeme všetci, celá španielská delegácia socialistov už niekoľko mesiacov. No, u nás je to veľmi dôležité v Španielsku a zaoberá sa tým aj verejná administratíva. Vieme, že demografické zmeny sú problémom, ktorý má dopad na e, obyvateľstva celej Európy a demografia sa týka ľudí a dôležitosti ľudí e, v našich politikách. už máme tu taký kontext, že v posledných desaťročiach toto má negatívny dopad predovšetkým na vidiecké oblasti. Vidíme, že sa zmenšuje populácia v určitých krajinách a toto je zhoršené predovšetkým vo vedeckých oblastiach. No a rok od roku demografia Európy sa redukuje v porovnaní s demografiou celého sveta. No a dokonca až tak, že do roku 2050 pomer obyvateľstva Európskej únie na celkovom obyvateľstve svetovom sa zniží zo 6 až na 5 Toto všetko je takým varovaním, aby sme vytvárali politiky, ktorými môžeme zvrátiť túto tendenciu, ktorá má na nás takýto negatívny dopad, predovšetkým teda na vidiecké oblasti, taký má negatívny dopad na udržateľnosť sociálneho modelu, ktorý sa točí okolo ľudí, okolo príležitostí, ktoré im dávame. Takže musíme zaviesť opatrenia, ktoré by zaručili rovnosť príležitosti v niečom, čo považujeme za jednu z hlavných vecí v Európskej únii a taktiež hlavnou súčasťou väčšiny ústav a to je to sú rovnaké príležitosti pre všetkých, eh, nezávisle od toho, kde sa rozhodnú žiť. My si myslíme, že nová politika súdržnosti ktorú teraz formujeme vedoru po roku 2020, že je treba, aby bola doplnená určitými zmenami, ktoré musíme predložiť už teraz v rámci európskych politík, ktoré predkladáme a musí, musí zaručiť tri veci. Poprvé, musíme ustaliť obyvateľstvo predovšetkým vo vidieckých oblastiach. Po druhé, musíme umožniť lepšie investície pre hospodársky rast, pre vytváranie nových pracovných, kvalitných pracovných miest a či už v urbánnych alebo v vedeckých oblastiach. No a po tretie, musíme zaručiť e, rovnosť príležitostí nezávisle od bydliska e, jednotlivých ľudí. Takže tu máme tri hlavné línie, ktoré musíme sledovať, aby sme dosiahli tieto ciele. Poprvé, lepšia koordinácia jednotlivých politik Európskej únie prostredníctvom e, prierezovej stratégie, ktorá by bojovala s demografickými zmenami a to radikálnym spôsobom. Taktiež je treba zlepšiť účinnosť a komplementaritu alebo doplnkovosť jednotlivých európskych fondov, ktoré má k dispozícii v Európskej únii. A po tretie, musíme definovať politiku súdržnosti po roku 2020, ktorá by ambiciozne bojovala s demografickými zmenami a výzvami. Tieto tri linie sú definované v tejto správe pani Irači Garcia Pérez a myslím si, že táto správa je ambiciozná, že sme sa dobre dohodli na určitých bodoch a pozerá sa na demografické zmeny horizontálnym spôsobom naprieč celou Európskou úniu. Nedáva sa prednosť niektorým členským štátom pred inými a rešpektujú sa tam demografické problémy celej Európskej únie 27 členských štátov je lepšie treba koordinovať politiky Európskej únie, treba prioritizovať vytváranie dôstojných pracovných miest a taktiež kvality, kvalitných pracovných miest, treba podporovať infraštruktúru, aby sme zlepšili prístup a konkurencieschopnosť, taktiež treba uzavrieť alebo zmenšiť e, digitálnu priepas medzi mestským a vidieckým svetom, pretože sú tu výzvy, ktoré máme a tie sa môžu ešte zväčšiť prostredníctvom týchto demografických zmien a taktiež e, technologickou revolúciou. No a taktiež je treba mať ambicioznú politiku v Európskej únii, aby sme podporovali napríklad pôrodnosť a podporovali rodiny. Taktiež musíme podporiť lepšiu koordináciu a doplnkovosť nástrojov, ktoré má Európska únia k dispozícii napríklad v rámci spoločnej polospodárskej politiky, spoločných štrukturálnych fondov alebo fondu pre strategické investície. Máme tu určité programy, predovšetkým e, v súvislosti s digitálnym svetom a s podporou digitálnym veciam, taktiež obehovom hospodárstvu a udržateľnosti životného prostredia, kde sa sústredíme predovšetkým na mestské oblasti a určitým spôsobom v podstate vylúčujeme vidiecké oblasti. A táto e, integrovaná perspektíva musí byť súčasťou taktiež určitých programov, ktoré existujú a musíme to tam napraviť, pretože potrebujeme program, samozrejme pre podporu inteligentných e, miest, ale taktiež potrebujeme podporovať inteligentné obce. No a pokiaľ tu máme e, takú technológiu 5G, Podporujeme to predovšetkým v mestských oblastiach, ale tým v podstate vylúčujeme mnohých, ktorí žijú v nemestských, vo vidieckých oblastiach. Odsudzujeme ich k digitálnemu vylúčeniu, aspoň teda v bezprostrednej budúcnosti. Takže je to otázka obeho hospodárstva. Hovoríme o e, environmentálnej udržateľnosti, hovoríme o všetkých oblastiach, ktoré sú veľmi kontaminované ale neumožňujeme sa na tej, práca na tejto agende zúčastniť vidieckým oblastiam. Takže treba sa vyhnúť diskriminácii medzi vidieckým a mestským svetom, keď budeme vyvíjať naše politiky, naše nástroje a taktiež musí mať integrovanú víziu, ktorá by umožnila stabilizovať obyvateľstvo. Ďalšia vec, ktorá je zásadná, je treba zlepšiť účinnosť a doplnkovosť štruktúrálnych fondov, vyvíjať väčšie programy, ktoré by umožnili lepšiu integráciu rôznych fondov, napriek tomu, že máme e, už e, určité nástroje, a potrebujeme ambicioznejšie nástroje na, na stabilizáciu e, obyvateľstva. No a to najdôležitejšie z nášho pohľadu je vytvoriť novú politiku súdržnosti, ktorá okrem víziev, ktoré všetky poznáme v súvislosti s viacročným finančným rámcom a taktiež s investíciami, ktoré môžu e, byť nevyužité, pokiaľ ne, tam neintegrujeme nové strategické línie, tak musíme pochopiť a chápeme, že je treba taktiež tam zaviesť kritérium demografie, až budeme určovať kritéria pre rozvoj e, programov politiky súdržnosti a taktiež pri financovaní týchto programov. Čo sa týka demografickej výzvy a boja proti vyľudňovaniu oblasti E, musí byť taký, že je treba e, podporovať pozitívnu diskrimináciu v ďalších, pri ďalš, vytváraní ďalších rozpočtov, politiky súdržnosti a v rôznych politikách Európskej únie. Nehovoríme tu len o špecifických niektorých regiónoch, ktoré sú súčasťou súča, súčasne platných pravidiel. Máme tu e, problém starnutia obyvateľstva, vyľudňovanie oblasti. tu hovoríme o vidieckých oblastiach. Toto je horizontálny problém, problém, ktorý sa týka celej Európskej únie Samozrejme je to otázka, ktorej sa venujeme tuto v našom výbore a týka sa celej Európskej únie. Ďakujem pani predsedničke za to, že bola veľkorysá s prideleným časom a už sa tešíme na diskusiu o tejto správe, e, kde gratulujem Ireči Garcia Pérez za to, že vypracovala skutočne skvelú správu. Thank you, thank you very much. Ďakujem. Táto prezentácia bola prezentáciou návrhu správy. Dostanú slovo Tiem spravodajcom ako prvý pán Valkarcel Siso. Ďakujem, pani predsednička. Umožnite mi, aby som na úvod svojho prejavu vyjadril solidaritu, lútosť s našimi bratmi a susedmi z Portugalska e, k tomuto, ohľadom tohto devastujúceho požiaru. Takže prosím, príjmite našu srdečnú sústrasť, pretože bohužiaľ to stalo desiatky ľudí život. Takže taktiež sa pripájam k navrhovanej iniciatíve o diskusiu na ďalšej plenárke. Viete, že nedávno sme e, vytvorili e, alebo sme dali Európskemu fondu Solidarity väčšiu flexibilitu, tak aby mohli členské štáty pomocou neho čeliť takýmto katastrofám. No a práve tuto by sme sa mali tomuto venovať aj v rámci politiky súdržnosti. Teraz by som sa chcel vyjadriť k správe. Chcel by som pogratulovať pani Garcia Pérez k vypracovaniu tejto správy. Pani Garcia Pérez, ako už o tom hovoril kolega, e, vypracoval veľmi dobrú správu. Je to kolega z inej politickej skupiny, pán Gutierrez, ale kolega tuto z parlamentu. Hovoríme o texte, ktorý je vyvážený, ktorý vypichuje dôležité body verejnej politiky, v rámci boja proti demografickým zmenám. No aj treba povedať, že všetky orgány musia byť súčasťou tohto procesu od miestnej úrovne cez regionálnu, vnútroštátnu až po európsku úroveň. A toto nám umožní dosiahnuť lepšiu koordináciu a väčšiu mieru koordinácie a taktiež lepšie vyučiť fondy, ktoré máme k dispozícii. Na druhej strane je treba zdôrazniť, dôležitosť toho, že musíme taktiež preskúmať nové kritériá, ktoré budú umožňovať alebo určovať distribúciu zdrojov a financií, aby sa taktiež venovala pozornosť špecifika každého regiónu, pretože pozrite sa, okrem iných vecí, tak demografické e, zmeny taktiež prispievajú k polarizácii v našej spoločnosti. A tým sa v podstate zväčšuje priepasť medzi mestskými a vidieckými oblastiami medzi kvalifikovanejšími a menej kvalifikovanými pracovníkmi, medzi dynamickými zónami a takými zónami, ktoré potrebujú podporu, aby mohli prosperovať. A na záver taktiež medzi mladými a staršími osobami. No a preto si myslíme, že stanovisko našho parlamentu musí byť také, že musíme navigovať komisiu, aby preskúmala rôzne ukazovatele. Pani predsednička, ako prekonávame rôzne výzvy, rôzne prekážky. Musíme využívať príležitosti a je treba zdôrazniť, že musíme preskúmať potenciál každého regiónu aby sme potom vytvorili stratégie e, so inteligentnou e, špecializáciou. A je treba sa pozrieť na každé územie zvlášť, tak aby sme tam mohli vytvárať dobré pracovné miesta a tým spôsobom môžeme ponúkať e, občanom lepšie a viac príležitostí, pretože vytvárať kvalitné pracovné miesta a dobrú budúcnosť v zónach, ktoré to najviac potrebujú, toto je prvý krok preto, aby sme zvrátili tieto znepokojujúce demografické tendencie. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne. Ďalšou tieňovou spravodajkyňou je pani uh, Tomašič. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. A než začnem, chcem tiež vyjadriť sústrasť ľuďom, Portugalsku, keďže ja som z Chorvátska, presne viem, e, čo spôsobí taký požiar, aký e, rozostrašný účinok to má na životy ľudí. A my sme v ten istý deň ponúkli našu pomoc a sme tu a radi vám pomôžeme s čímkoľvek budeme vedieť. A keďže hovorím v mene kolegu Tomáša Porebu, ktorý tu nie je, Výzva demografickej e, zmeny a sociálne implikácie dostali významný pozornosť v Európe za posledné roky. Všetky členské štáty a regióny budú stále viac konfrontované s komplexnými účinkami zmeny v populácii v nadchádzajúcich rokoch a desaťročiach. Povaha a rozsah demografického vývoja však bude zásadne odlišná v európskych eh, členských štátoch. Regionálna schopnosť závisí od rôznych faktorov, napríklad plodnosť, migračné toky, eh, rodovie, zdravie, e, zdravotné postihnutie, etnické skupiny. Tri procesy. Klesanie e, populácie, starnúca populácia a zredukovanie e, populácie v pracovnom, pardon, v ekonomickom príspevky eh, činom veku eh, bude znamenať, že budeme veľmi zraniteľní na demografickú zmenu. Táto bude mať dopad na regionálny rast, prosím som, eh, klesajúcej pracovnej sily a to bude tiež podmienovať aj úroveň vzdelania, a budúce eh, miery účasti, nárast eh, vo verejných výdavkoch napríklad na dôchodky, dlhodobé zdravotnú starostlivosť bude ďalší faktor. Zabezpečenie prístupu k vysokokvalitným eh, verejným službám bude veľkou výzvou pre členské štáty EÚ, ako aj ich regióny. Rastúca urbanizácia bude mať dopad na environmentálnu udržateľnosť, najmä pri využívaní prírodných zdrojov a ekosystémov veľká eh, rozdielnosť medzi demografickými eh, vzorcami v jednotlivých regiónoch bude mať aj socioekonomický dopad rôzny na európske eh, územie, čo posilní regionálne rozdiely v Európe. Potrebná je väčšia koordinácia politiky EÚ cez konanie všetkých európskych národných a lokálnych a regionálnych orgánov, aby sa posilnila efektivnosť a doplnkovosť ESI fondov pri riešení demografických zmien. Komplexný prístup EÚ a politická intervencia je potrebná, regióny potrebujú, aby si prispôsobili infraštruktúru a ďalšie služby týmto demografickým zmenám a e, pri, príležitostiam. Ďakujem. Ďakujem. Pán Jakovčič v mene ALDE. Da, hvala lijepo, gospođo predsjednice. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja sa vyjadrím k tejto správe, ktorú považujem za veľmi pozitívnu. Čo sme počuli od pani Tomašič, e, s tým môžeme súhlasiť, ale chcem vyzdvihnúť veľmi kľúčový fakt a síce subsidiaritu. Čiže logika toho, čo sa dá urobiť lepšie, ak bude veci potrebné riešiť na regionálnej alebo lokálnej úrovni. Takže na čom trvám, je, že keď hovoríme o takýchto náročných témach, ako je demografia, musíme zobrať do úvahy to, že lokálna vláda, ani nie že regionálna, ale lokálna, môže urobiť eh, naozaj veľa a e, táto úroveň musí byť zahrnutá do využívania fondov, do vytvárania mechanizmov, ktoré e, budú riešiť tie strategické problémy. V našej krajine máme veľké demografické problémy a e, je zjavné, že bez zahrnutia lokálnej vlády na, a štátne, tá štátna úroveň toho veľa nedosiahne. V tomto kontexte je veľmi dôležité, že táto správa vyzdvihuje potrebu vysporiadania sa s týmto problémom takýmto spôsobom. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalším tieňovým spravodajcom je pán Rope. Máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážené kolegyne a kolegovia. A ja chcem vyjadriť sústra z Portugalsku, Vidíme, že tieto nešťastné udalosti sa dejú a majú dopad na krajiny v Európe. Preto by sme mali zlepšiť systémy, mali by sme sa zamyslieť nad riešením dôsledkov, mali by sme kohezné fondy na to využívať a mali by sme sa postarať aj o prevenciu. Dúfam, že v budúcnosti budeme mať menej takýchto problémov. A teraz, e, čo sa týka návrhu správy, myslím si, že je to veľmi dôležitá téma. Situácia medzi členskými štátmi je veľmi odlišná. Pozrime sa na tieto rozdiely. Niekedy ten rozdiel je e, zjavný v rôznych oblastiach. Je tam napríklad kvalita života, HDP a všetky ďalšie indikátory Pozrel som sa na situáciu rôznych členských štátov a všimol som si, že v priebe, a tak ako teda ide čas, tak sa tie medzery alebo tie rozdiely nezmenšujú. Keď hovoríme o situácii napríklad medzi členskými štátmi alebo aj medzi regiónmi toho istého členského štátu. A to je jeden z dôvodov, prečo ľudia neveria, že sa v blízkej budúcnosti niečo zmení a preto interná migrácia e, smeruje z vidieckých oblastí do väčších miest. A vidíme, že ľudia migrujú z členských štátov, kde je nižšia e, životná úroveň, e, do tých členských štátov, kde je vyššia životná úroveň. Nie som si istý, že ktoré riešenie je lepšie či by sme mali pomôcť e, tým regiónom, ktoré sú na tom najhoršie, alebo či by sme mali brať do úvahy infraštruktúru a rozvoj infraštruktúry v týchto krajinách, ktoré prijímajú veľký počet ľudí, napríklad veľké hlavné mestá. Pozrel som sa napríklad Vilniusu a tam sa veľa investuje na riešenie problémov, ktoré spôsobujú veľké počty ľudí, ktorí prichádzajú. Súvisí to s cestami, so vzdelávaním a tak ďalej. Samozrejme, kohezná politika, regionálny rozvoj, opatrenia regionálneho rozvoja sú veľmi užitočné. A teraz je ten čas zamyslieť sa nad tým, či sa tie opatrenia správne uplatňujú, či sú efektívne a či dosahujeme ciele, ktoré sme si stanovili. Mali by sme sa pozrieť na členské štáty, či tam napríklad nie je príliš veľa centralizácie. Možno niekedy národné vlády sa príliš e, miešajú do veci lokálnych inštitúcií a v tomto prípade to asi tiež nie je až také pozitívne, takže možno by sme v budúcnosti mohli dať viac právomocí a e, väčšiu moc lokálnej, lokálnej úrovni. A lokálna úroveň by sa mala na toto zamerať. Takto by sme mali prirodzené partnerstvo, ktoré by vznikl, vzýšlo z potreby postarať sa o svoje vlastné mesto, obec a to by ľuďom umožnilo mať väčšiu nádej do budúcnosti. Nemali by sme sa zamýšľať iba nad infraštruktúrou, mali by sme sa zamýšľať aj na, nad podporou pre e, podniky. Ak ľudia majú nádej do budúcnosti, tak podporujú rozvoj vo svojej oblasti. Mohli by sme začať pilotné projekty a myslím, že keby sme to urobili, tak by sme dosiahli dobré výsledky. poznám eh, ten program Leader Plus veľmi dobre a myslím si, že by sme mohli mať ešte silnejší program v oblasti koheznej politiky, čo by umožnilo lokálnym vládam, lokálnym komunitám, lokálnym podnikateľom nájsť zdroje, ktoré sú také potrebné umožnilo by im to rozvíjať lokálne oblasti. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Damáto, ako tieňová spravodajkynia máte slovo, ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Iba e, v rýchlosti by som chcela e, vyjadriť solidaritu s našimi portugalskými e, kolegami. Avšak musím takisto počiarknúť aj to, čo povedala predsednička o dôležitejšie o zmene nariadenia, o ktorej sme hovorili na ostatnej plenárnej schôdzi E, ktorá sa týka prevencií prírodných katastrof. E, a samozrejme, e, netreba pripomínať, že aj kvôli Taliansku a samozrejme aj kvôli Portugalsku je toto nariadenie veľmi dôležité. Ale musíme zasiahnuť, aby sme vytvorili dodatočné úsilie vo výbore regia potom na plenárky. Čo sa týka správy, ktorá je predmetom diskusie, myslíme si, že aj zmeny e, z demografického charakteru regionálna politika môže a kohezná politika môže dosahovať e, veľmi dobré výsledky. Samozrejme, čo sa týka startnutia populácie, e, tie sú spojené a úzko priviazané s podmienkami, ktoré panujú v jednotlivých regiónoch, predovšetkým v detských oblastiach, ale takisto aj v niektorých urbánnych oblastiach a horských oblastiach avšak e, e, je tu aj motivácia sociohospodárskeho e, charakteru, ktorá ovplyvňuje niektoré zóny Európy, predovšetkým tie menej rozvinuté, ako je napríklad Južné Taliansko. A videli sme správu z roku 2016 o Talianoch migrantoch e, vo svete. A predovšetkým e, sa sústreďovali na migráciu mladých ľudí. E, samozrejme, okrem tohto kontestu, samozrejme je tu aj vôľa postupovať čo najprofesionálnejšie a samozrejme poznať aj kontext vlastnej e, krajiny. E, toto je veľmi, dôležitý, e, veľmi dôležitá diskusia. E, tu nemôžeme realizovať bez našich mladých ľudí v našej vlasti. Takže štúdium, vzdelávanie, skúsenosti, Erasmus a potom samozrejme e, výber e, vlastnej krajiny, kde môžu realizovať e, svoju budúcnosť. E, treba ich však pritiahnuť aj na e, do regiónov, ktoré nie sú zvýhodnené, ako napríklad Južné Taliansko, pretože tie nástroje, ktoré máme k dispozícii v súčasnosti, nie sú používané efektívne. E, máme k dispozícii kohezné nástroje, avšak tie častokrát nie sú dobre využívané. Samozrejme, e, e, súhlasím e, v článku 13 so spravodajcom, kde hovorí o dôležitosti Európskeho sociálneho fondu a samozrejme aj možnosť, ktorú tento fond vytvára pre etablovanie sa mladých ľudí v znevýhodnených regiónoch. Samozrejme, netreba zlepšiť e, iba komunikovanie koheznej politiky, ale aj efektivitu jednotlivých projektov, ktoré sú nasadené e, v terénoch. A teraz použijem silné e, slova, ak samozrejme chceme vymaniť regionálnu a koheznú politiku z týchto pazúrov makropolitík a v rámci EFSI musí sa zachrániť sama od seba a musí preukázať a dokázať svoju transparentnosť a pridanú hodnotu. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much. I... Ďakujem pekne. Ešte tu mám štyroch, piatich, ktorí sa chcú vyjadriť. Dostanú slovo a potom dostane slovo Európska komisia. Začneme teda pánom Bogovičom. Nech sa páči. E, chvála za poročilo. Myslím, da je to... Ďakujem pekne za túto správu. Myslím, že to je jedna z tých veľmi dôležitých správ a je dobre, že o nich diskutujeme. Keď sa pozrieme na dôvody demografickej zmeny, myslím, že e, môžeme ich rozdeliť do troch kľúčových oblastí. nízka miera pôrodnosti, migrácia a starnúce obyvateľstvo. Zasníme teda starnúcim obyvateľstvom. Myslím si, že všetci z nás, ktorí tu dnes sedíme, môžu byť naozaj radi, že vidíme lepšie životné podmienky v Európe, že teda budeme žiť možno o rok, o tri dlhšie než ľudia pred nami a Takýto vývoj môžeme naozaj len privítať, ale prináša to samozrejme so sebou mnohé výzvy, ako pomôcť ľuďom, ktorí sú už vo vyššom veku, nie sú v najlepšom zdraví, ako im poskytnúť najlepšiu kvalitu života. Čo sa týka nízkej pôrodnosti, to mi tu v tejto správe trošku chýba. Myslím si, že správy ako je táto by sa mali venovať aj lepšej rodinnej politike, mali by vytvárať správne podmienky pre mladé rodiny, aby e, sa rodiny rozhodli mať vyšší počet detí, aby sa rozhodli pre deti v, men- v, niž- v mladšom veku, aby boli ochotní mať deti v mladšom veku. A tu mi chýba ju odporúčania ohľadne politiky, ktorá bude priateľská voči rodinám. To je jeden z kľúčových problémov Európy. A čo sa týka migrácie, máme migráciu v jednotlivých členských štátoch, dokonca aj v regiónoch, a potom máme migráciu medzi členskými štátmi EÚ a potom aj e, z nečlenských štátov do členských štátov a to niekedy vyvíja veľký tlak na európske územie. Myslím, že tu môžeme urobiť toho naozaj veľa a mali by sme nájsť nástroje, ktoré nám umožnia predchádzať nadmernej urbanizácii, pretože si nemyslím, že je to pre nás nevyhnutné len tak e, ísť E, s tým a sledovať, ako ľudia sa stiahujú do miest. E, cel, 70% nášho obyvateľstva žije v mestách a že by sme to mali len tak sa tomu niečo neprizrať. Takže súhlasím s pánom Jakovčičom, pánom Rope, ktorý hovoril o princípe subsidiarity. Lokálna politika, národná politika sú naozaj veľmi dôležité v tejto súvislosti a budovanie infraštruktúry, poskytovanie zamestnanosti v, vo vidických oblastiach môže veľa urobiť na E, teda proti týmto e, trendom. My sme už v 70. rokoch v Slovensku urobili určité opatrenia a v programom odcovom období 7 až 13 sme veľa investovali do budovania infraštruktúry vo vidieckých oblastiach a podarilo sa nám tieto trendy zastaviť. Mladým ľuďom sa páči žiť na vidieku, ale myslím si, že teraz je takisto dôležité pokúsiť sa e, v týchto oblastiach vytvoriť nové pracovné miesta, a priniesť tam zamestnanosť Eh, takisto sme s pánom Šlánim hovorili o projekte inteligentných miest. Toto je projekt, ktorý sa snaží zareagovať na následujúcu výzvu, čiže aby technologický rozvoj sa dostal na vidieť čo najrychlejšie. Najprv tak, že sa vybuduje potrebná infraštruktúra a po druhé tak, že sa otvoria príležitosti pre nové pracovné miesta na vidieku, pre mladých ľudí, ale zároveň musíme zabezpečiť, aby staršie obyvateľstvo tiež malo kvalitný život vo vyššom veku. Teraz e, navrhujeme projekty, máme digitálne platformy, ktoré majú teda spojiť e, spotrebiteľov, výrobcov a takisto majú vytvoriť mobilitu pomocou platformy mobility v, na vidieku. Je ťažké nájsť e, taký dobrý podnikateľský zámer, ako Uber našiel vo veľkých mestách Čiže tie lokálne komunity sa na tom tiež majú podielať. Možno aj nejakí dobrovoľníci na vidieku. Veľa hovoríme tiež o cestovnom ruchu na vidieku, o sociálnej starostlivosti pre starších. Určite ľudia radšej budú dlhšie doma, než by museli ísť do nejakého ústavu. A keď to všetko prepojíme aj so zdravotnou starostlivosťou, tak to je spôsob, ako môžeme vlastne vybudovať tie inteligentné mesta. Pripravujeme na budúci rok pilotné aktivity s cieľom vypraviť prehľad výsledkov a skúseností a poznatkov a potom to môžeme možno e, zapracovať do budúcej politiky súdržnosti. Po roku 2020 myslím si, že tu budeme toho musieť urobiť naozaj veľa, budeme na to musieť aj financie. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Smolková, nech sa páči, máte slovo. Pekne, veľmi v krátkosti na úvod k Portugalsku. Tiež vyjadrujem svoju sústrasť. Je to veľká tragédia a myslím si, že musíme rozprávať na plene o dva týždne aj kvôli tomu, aby sa hovorilo o možnosti, o, e, aké príjmeme do budúcnosti opatrenie, aby sa taká podobná tragédia neopakovala už v žiadnom členskom štáte. A teraz e, k správe. Chcem oceniť e, skutočne veľmi kvalitnú správu pani spravodajkyni. E, všetci pevne veríme, ako tu sme, že kohezná politika bude aj po roku 2020, to na úvod a pretože politika súdržnosti musí zohrávať dôležitú úlohu pri podpore regiónov odľahlých, zaostalých regiónov, aby sa nám nevyľudňovali aj keď e, musím povedať a tu chcem pochváliť komisiu za ostatné obdobie vidíme pozitívny posun vpred e, komisia nám predstavila aj nový pilotný program na smart obce smart village e, kde sa podporuje je podpora vidieka podpora digitalizácie zotrvanie mladých ľudí v obciach na Slovensku máme program Mladý farmár, kde skutočne veľmi e, pozitívne stimuly pre mladých ľudí, aby ostali na vidieku, sú v programe a za najdôležitejšie považujem rozvoj infraštruktúry práve pre tieto e, odľahlé regióny. Je to infraštruktúra sociálna, vzdelávacia, zdravotná, dopravná a tu by som tiež poukázala na jeden pozitívny príklad pred dvoma týždňami sme z našej skupiny socialistov a demokratov z našho výboru regi boli na služobnej ceste vo švédsku odporúčam tam vycestovať kto nebol a tam sme mali možnosť vidieť ako sa využíva kohézna politika v praxi práve pre odľahlé regióny boli sme na severe švédska six hundred kilometrov od štokholmu a ľudia tam ostali pretože vytvorila sa im dostatočná sociálna infraštruktúra vzdelanostná infraštruktúra dopravná infraštruktúra každú hodinu z umeji do štokholmu letí lietadlo ktoré je plné plné ľudia chodia za prácou za fifty minút sú v práci vrátia sa domov do toho odľahlého regiónu, ostávajú tam, sú tam šťastní. Čiže aj toto je názorný príklad, ako zachrániť odľahlé regióny. Tých e, pozitívnych príkladov v rámci Európy máme viacej, treba o nich hovoriť a treba ich uplatňovať aj pre ďalšie obdobie. A chcem pochváliť komisiu ozaj, že skutočne v tomto robí značné pokroky. Ďakujem pekne. Thank you, Mr. Ďakujem. Pán Urles, nech sa páči, máte slovo. Mm-hmm. Yeah. Eh, Ďakujem veľmi pekne, eh, pani predsedníčka. Dovolte mi eh, v krátkosti poďakovať sa kolegom, ktorí vyjadrili solidárnosť e, v súvislosti s udalosťami v Portugalsku. No a teraz k správe. Keďže som sa zúčastnil prvej výmeny názorov, dovolte mi povedať, e, že tento dokument je načasovaný veľmi e, dobre, pretože pokrýva tie najpálčivejšie problémy a hovorí o spôsobe, akým nabádať ľudí aby zotrvávali v tých menej zaludnených regiónoch Európskej únie, ktoré čelia práve demografickým výzvam. Teritoriálna kohézia je zakotvená v dokumentoch, avšak e, oblasti s nízkou hustotou populácie musíme vnímať ako ako e, súčasť rozvoja daného územia, ako je napríklad inteligentný e, rast, e, predovšetkým dôležitý pre mestá strednej veľkosti, ktoré majú potom vplyv na regióny či podregióny. No a mali by sme sa vždy pozrieť na jedinečné charakteristiky týchto oblastí. Som presvedčený o tom, že potrebujeme vyvinúť konkrétne politiky, pre jednotlivé oblasti e, s nízkou hustotou obyvateľstva, predovšetkým tie, ktoré sú vzdialené urbánnym centrám. Je to taká tradičná dichotómia medzi mestom a e, vidiekom, medzi urbánnym a rurálnym, e, by mala byť opätovne premyslená a mali by sme využiť synergie, aby tí ľudia, ktorí chcú ostať na vidieku, mali mať prístup k vysokokvalitným službám aby mali mať možnosť dostať sa online. Pretože všetky tieto veci by mohli po, byť ponúkané naraz. Na to, aby sme umožnili ľuďom zostať tam, kde sú, musí mať k dispozícii infraštruktúru a dopravu rozvíjať. Ekoturizmus, to im sú všetky dobré príklady a m, mm, takisto aj spirituálny či náboženský turizmus. Títo sú dôležité prvkami, tí sú, toto sú dôležité prvky rovnako. A takisto by sme mohli e, vyvinúť napríklad e, predaj prostredníctvom sietí polnohospodárskych výrobkov, e, samozrejme politiky, ktoré sú orientované na rodinu či mladých ľudí, majú svoje pozitívne dopady, predovšetkým ak majú e, prístup k európskym fondom. Ukončenie takejto dichotómie umožňuje e, samozrejme uľahčiť život e, ľuďom, ktorí žijú v rurálnych oblastiach. A predovšetkým takéto urbánne partnerstvá budú nesmierne dôležité práve z hľadiska ukazovateľov. Keď sa pozrieme na socioekonomické ukazovatele alebo rodinné ukazovatele, napríklad na obecnej úrovni ľudia najlepšie vedia, čo sa deje v ich regiónoch a majú k dispozícii agregované údaje za celú oblasť. To sú práve tie body, ktoré e, počiarkuje táto správa a takisto zhrňa aj e, dobré praktiky a dobré skúsenosti a samozrejme hovoríme aj o spájaní týchto vzdialenejších regiónov od Čierneho mora až po Baltik a e, po e, Atlantik. Toto sú oblasti, kde Európska únia môže urobiť dobrú prácu a kde musíme mať celoeurópsky e, program na šírenie príkladov dobrej praxe prostredníctvom ktorých by sme mohli primeť ľudí zotrvať práve vo vidieckých oblastiach. Švédsko napríklad robí veľmi dobrú prácu s týmto. Myslím si, že by sme mali napomôcť týmto e, politikám, aby sa e, odvíjali týmto smerom. Samozrejme, miestne vlády sú nesmierne dôležité a samozrejme musíme pripraviť také politiky, ktoré sú prospešné predovšetkým pre oblasti s nízkou hustotou obyvateľstva No a v neposlednom rade dovolte mi prizvukovať eh, jednu eh, vec a to je tú prá- to je tá práca, ktorú sme odviedli. A musíme mať veľmi jasnú predstavu, aby sme mali celoeurópsky e, politický a strategický rámec, aby sme sa dokázali vysporiadavať s neustálou demografickou výzvou a problémami a samozrejme budeme prekladať eh, pozmenujúce návrhy, aby sme ešte zlepšili túto správu. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne. Budem pokračovať a nadviažem na túto problematiku práve v súvislosti eh, s imigráciou, predovšetkým v nízko zaludnených oblastiach. Je to samozrejme aj otázka na eh, výbor Agri, z ktorého som eh, členom. Musíme pripraviť také nástroje, akým spôsobom udržať obyvateľstvo v týchto, obyvateľ, v týchto oblastiach. No a samozrejme tu vstupuje do hry kohezna politiky, pretože skutočne Inak by vôbec nebolo možné garantovať udržanie počtu obyvateľstva v týchto zónach, ak by sme nemali koheznú politiku, bez toho, aby sme nerozvíjali eh, dopravnú infraštruktúru. Hovorili sme takisto aj o eh, eh, problémových a ťažko prístupných oblastiach, kde majú napríklad ľudia s prístupom k zdravotným službám alebo k lekárovi. E, tento fenomén e, musí byť e, musí, musí mať všetku vážnosť, ktorý, si, ktorý sú zasluhuje. Je dôležité, aby fungovala aj vnútorná emigra- imigrácia a migrácia v rámci e, štátov. E, v Rumunsku je to obrovský e, problém, predovšetkým v rámci presunu obyvateľstva vo vnútri štátu. My by sme mali garantovať vyrovnaný rozvoj všetkých zón. Nesmieme zabúdať na to, že tieto menej zaludnené oblasti majú nesmierne dôležitú úlohu pri zachovávaní biodiverzity Hovorilo sa o pozitívnej diskriminácii. Áno, mali by sme urobiť pozitívnu diskrimináciu, mali by sme ponúknuť jednoduchší prístup k európskym fondom a takisto, aby sme zachovali aj ekologickú rovnováhy a aby sme zachovali aj dostupnosť kvalitných a dobrých e, polnohospodárských výrobkov. Musíme sa na to sústrediť a aj to, aby sme zachovali aj vyrovnanosť vývojom e, tohto regiónu. A teraz pán Van e, Nistelroj. Ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne za dnešnú prezentáciu. Už sme o tom hovorili predtým. Mám niekoľko otázok. Prvá otázka je, či ste sa naozaj pokúsili Eh, zladiť to so eh, správou Westfál E, pretože e, kolegovia v SAD pracovali práve e, na tejto záležitosti a táto správa má tvoriť akýsi základný kameň do budúcnosti na prípravu ďalších krokov. A všimol som si tu niekoľko protirečení kde, alebo azda oblasti, ktoré si vyžadujú obvys, vysvetlenie. Hovoríme o právnom rámci, ktoré sa týkajú vysporiadavania sa s demografickými výzvami. Takže to by ste mali objasniť. A ďalšia vec, e, ktorá sa týka budúcnosti e, E, žiadate o e, iniciatívu alebo vlajkovú iniciatívu do roku 2020, ale tá predsa už existuje, to je Európske inovatívne partnerstvo do roku 2020. E, vyzerá to, že žiadate o niečo, čo už k dispozícii máme a je tu viacej takýchto záležitostí v tomto texte. Hovoríte tu o FC, ale FC je špecificky venované vysokorizikovým e, investíciám. A myslím si, e, že e, toto, toto tu nejde o rovnaké záležitosti, pretože FC sa pozerá na projekty, ktoré sa časom splatia samé nakoniec, ale toto je niečo, z čoho nebudeme mať nejakú spätnú finančnú hodnotu. No a keď sa e, pozrieme na teritoriálnu kohéziu, e, o ktorej tu dnes hovoríme, pretože keď hovoríme o e, ak máme regióny, z ktorých ľudia odchádzajú dlhší čas, to znamená, že teritoriálna kohézia je narúšaná. A to je práve úloha členského štátu. Ak členský štát na jednej strane Eh, sa sústreďujú na tejto oblasti, ale zároveň eh, hovoria, eh, že nesmieme poškodiť naše vidiecké oblasti. Takže kohezná politika nie je len úlohou Európskej únie. Je to viacúrovňová povinnosť, je to takisto aj úloha preto členského štátu. Takže v tomto ohľade je veľmi uh, dôležité, aby sme mali túto diskusiu práve teraz a práve tieto prvky nájdete aj v správe Westfall. No a ten posledný e, bod, e, keď som požiadal pána Garciu e, Pereza, aby to zasadil do širšieho skupiny, do širšieho kontextu aj rokovania medzi skupiny. A vtedy začal schôdza od 12. a hovorili sme o sivej ekonomike, kde sa spájajú dve medziskupiny. Kde hovoríte o, o zodpovednosti verejného sektora? Akým spôsobom by verejný sektor mal zájsť v prípade, kde napríklad e, dochádza nejakým k obmedzeniami pohybu, napríklad kvôli externalitám, ale takto v podstate iba podrezávate korene tom, tým e, rurálnym oblastiam. Preto by sme si mali položiť otázku, čo by členské štáty mali e, garantovať, akú participáciu potrebujú a napríklad prístup k internete. Tam sa samozrejme zhodneme, e, pretože z právneho hľadiska by mala byť garantovaná určitá základná miera konektivity pre ľudí. Takže naša správa by mala byť e, prejednávaná aj na týchto platformách, ktoré som spomenul. Ďakujem veľmi pekne a teraz e, slovo zástupcom Európskej komisie. Pán Urmus, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za správu a ďakujem e, veľmi pekne za pripomienky. Chcel by som vám poskytnúť krátky prehľad toho, ako kohézna e, politika sa vysporiadáva s demografickými e, zmenami vzhľadom na to, že som generálneho riaditeľstva a regio, som zodpovedný takisto aj za kohezné politiky. Takže čo sa týka však e, konkrétnych e, politík, tie treba položiť aj zástupcom DG EMPL ale my sa samozrejme skoordinujeme pri odpovedi na vaše otázky. Samozrejme na začiatku e, tohto programovacieho obdobia sme si povedali, že kohezná politika a demografické zmeny by mali byť predmetom väčšieho záujmu. Preto sme predstavili aj demografické zmeny ako e, prierezovú aktivitu, s ktorou sa musíme vysporiadať všade e, v vzdelávanie, energie, e, doprava, infraštruktúra a tak ďalej. Samozrejme, participácia členských štátov je nesmierne dôležitá, ako sa vysporiadať demografickou zmenou v jednotlivých programoch. A ja by som E, rád zdôraznil niekoľko otázok, e, ktorými sme rokovali s členskými štátmi. V prvom rade je tu problém uh, s deťmi a pôrodnosťou. A hovorili sme o miere pôrodnosti a demografických problémov v tomto ohľade pre nás je nesmierne dôležité, aby e, verejné politiky a verejné služby odpovedali e, na demografické e, zmeny, aby sme sa začali školiť a poznávať, aký bude dopad nižšej miery pôrodnosti. Pretože E, takýmto spôsobom e, by sa mala zredukovať napríklad sieť škôl. Niektoré školy by už nemali fungovať tak, ako e, fungujú. Je to samozrejme veľmi citlivá, náročná otázka, ale však, ak sa pozrieme na niektoré krajiny, kde kde sú častokrát deti zamrznuté v tých malotriedkach, kde častokrát úroveň vzdelávania nie je taká dobrá ako v tých veľkých školách. A musíme pochopiť, akým spôsobom reformovať e, systém školstva a aby z toho deti mali e, čo najviac v zmysle kvalitného vzdelávania. To samozrejme bola aj významná otázka pri rokovania e, v zmysle tom, že ako členské štáty e, odpovedajú na ňu. No a potom je tu samotné starnutie. Samozrejme, zvyšujú sa nároky na sociálnu a zdravotnú starostlivosť a tento trend bude pokračovať v nasledujúcich 20 30 rokov. Takže ako tieto systémy budú odpovedať na tieto potreby? Samozrejme, e, čím lepšia e, služba sa poskytne na komunitnej úrovni a menej na inštitúcii, e, tým je to lepšie pre komunitu. To znamená, že ľudia by čo najviac mali zostávať doma a mali mať možnosť požívať tieto služby priamo vo svojich domovoch, či už sociálne alebo zdravotné, aby ste nemuseli byť kvôli e, veku byť inštitucionalizovaní napríklad. Zároveň chápeme, že existuje samozrejme e, aj pre domov, väčšie kritériá a väčšia zaťaž pre domovy e, starších ľudí. Samozrejme, alokovali sa určité pomerne veľké množstva práve pre domovy pre starších ľudí. A neustále prebieha diskusia, akým spôsobom tieto domovy mali byť postavené. Nechceme stavať iba e, inštitúcie, ktoré poskytujú lepší priestor ku kvalitnejším službám. Musíme chápať, aké sú potreby a aká je realita ale samozrejme chceme predovšetkým e, tlačiť a nastojiť na komunitných e, službách. No, ale samozrejme nevyhnutne starnutie je spojené aj so zdravotnými e, postihnutiami. Čím starší je človek, tým väčší má pravdepodobnosť, že sa mu vyskytne nejaké zdravotné postihnutie. Ani takíto ľudia by nemali byť inštitucionalizovaní. To je tiež pointa kohéznej politiky. Ale ako sa s tým vysporiadame, to je samozrejme otázka. Vieme že veľké rezidenčné domovy by nemali byť podporované eh, eh, z fondov a dokonca aj rekonštrukcie týchto zastaralých typov inštitúcií eh, nie je niečo, čo by sme chceli používať kohezné peniaze. Samozrejme, čo sa týka jednotlivých eh, príspevkov do demografickej oblasti, eh, sú tu určité pripomienky, ktoré sa týkajú vidieckých oblastí a samozrejme, ak eh, vidíte nariadenia o koheznej politike, členské štáty sa musia zameriavať predovšetkým na geografické oblasti, ktoré trpia práve kvôli demografickým zmenám. Je to v operačných programoch, ale aj v partnerských dohodách a bolo tu jasné zameranie sa na to, že tieto regióny, tieto oblasti eh, by mali byť zdôraznené v programoch a členské štáty by sa mali eh, zameriavať na investície do týchto regiónov. A takže, aby som vám uviedol e, praktický e, príklad Opole e, v Polsku, e, s nimi máme napríklad konštantný, e, konštantný rozhovor s týmto regiónom, pretože e, tam je veľký problém v tomto zmysle a e, systém verejných služieb naozaj e, má problémy a snažia sa vyriešiť túto situáciu aj štruktúrálnymi fondami. Takisto ste spomínali, že sa príliš zameriavame v koheznej politike na urbánne oblasti. Možno je pravdou, táto výčitka, avšak zvlášť v strednej a východnej Európe je tu veľmi silné zameranie aj na vidiecké oblasti e, nie len prostredníctvom Fondu rozvoja vidieka, ale aj e, e, Fond regionálneho rozvoja a sociálneho fondu. Pretože pointa je, že marginalizované komunity, predovšetkým vo východnej a strednej Európy, sú vystavení problémom predovšetkým vo vidieckých oblastiach, pretože tam sa sústreďuje vyššia úroveň chudoby No, samozrejme sú aj krajiny, kde táto chudoba je urbánna. To znamená, že e, máme e, k dispozícii e, veľkú paletu víziev, ktoré pred nami stoja. Samozrejme sú to vidiecké oblasti, ale tieto vidiecké oblasti častokrát trpia predovšetkým kvôli znižovaniu úrovní populácie a, no a samozrejme je tu aj otázka vzdelanostnej infraštruktúry potrebujeme naozaj tieto malotriedky v malých e, mestách, alebo by deti mali mať prístup ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu v mestách? To závislí od členských štátov, ale samozrejme treba zaručiť prístup e, ku kvalitnému vzdelávaniu a je treba nesegregovať marginalizované skupiny v rámci vzdelávacieho systému. Taktiež by som chcela povedať, že čo sa týka urbanej agendy, ktorá je jedno z priorit politickej agendy, taktiež hovoríme o určitých demografických otázkach. Možno viete, že v rámci urbanej agendy máme rôzne partnerstvá, ako napríklad urbaná chudoba, integrácia uteče, detí utečencov a tak ďalej. A tieto partnerstva, tak tam demografické výzvy sú jednou z najdôležitejších otázok, pretože je treba riešiť tieto otázky v rámci urbanej politiky, ale netreba vylúčiť vidiecké oblasti. Taktiež prepojenie medzi mestskými a vidieckými oblastiami, to je taktiež e, súčasťou urbanej agendy a dúfame, že určité akčné plány budú už na konci júna hotové. Spustíme v júli verejné konzultácie, takže do septembra potom budeme mať štyri akčné plány, ktoré budú finalizované. A toto nám ukazuje, ako eh, by sme mali sa tomuto venovať v rámci diskusí, takže prosím, zúčastnite sa na verejných konzultáciách v júli a v auguste. Ďakujem. Chcete sa vyjadriť? Práve som vás chcela požiadať, aby ste všetky tieto pripomienky preposlali ešte spravodajky. Ale máte slovo. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem aj váženým rôznym poslancom, ktorí sa vyjadrili. Tie treba objasniť pár otázok, pretože si myslím, všetci ste hovorili viac menej o tých istých veciach. Pokúsim sa vyjadriť tým, ktorí si myslím, že sú spoločným menovateľom. Poprvé, je treba robiť rozdiel medzi príčinou e, vyľudnenia a jej dôsledkami. Pretože čo sa týka dôsledkov vyľudnenia, ako povedal pán Bogovič, tak tam je to starnutie, e, imigrácia, nízka pôrodnosť, ale skutočnou príčinou je nedostatok príležitostí vo vidieckých oblastiach v porovnaní s mestskými oblastiami. Takže je treba toto ukončiť. A tu potrebujeme pre toto investície. Aby sme tieto dôsledky vymazali, musíme riešiť príčiny. Myslím si, že treba si uvedomiť, že keď pán Roy a aj komisia hovoria o tom, že je treba vidieť návratnosť investícií, tak je pravda, keď hovorím, že Európska komisia v rámci, alebo v poslednom strategickom rámci e, fondov a taktiež v rámci posledného viacročného finančného rámca postupne opúšťa vidiecké oblasti, venuje sa skôr urbánnemu svetu, no to už tak potom v urbánom svete je, sú oveľa väčšie možnosti pritiahnuť investície v rámci verejno súkromných partnerstiev než vo vidieckých oblastiach. My tu máme napríklad strategický fond plán Juncker a iné fondy a samozrejme v mestskom svete sú nekonečné možnosti pritiahnuť investície. Vo vidieckom nie. Takže je treba zaručiť rovnosť príležitostí pre všetkých občanov nezávisle od ich bydliska. Preto to potrebujeme verejné úsilie. A tu, ako toto žiada aj naša správa, že chceme a potrebujeme pozitívnu diskrimináciu, aby sme riešili problémy regionov, ktoré majú vážne problémy s demografiou. Vážne problémy s demografiou, pretože čo sa týka investícií v Európe, tak je treba definovať alebo upresniť túto definíciu. A tým lepšie sa potom budú môcť do toho zapojiť aj národné, regionálne, miestne orgány. Čo sa týka príčin, tie sú dôležité. O čo tu ide? Potrebujeme vytvoriť investičné príležitosti a tak je to jedna vec, na ktorú zabudáme. To je udržiavanie investícií. Pretože viesť nejaké zdravotné centrum alebo základnú školu alebo akúkoľvek, napríklad eh, centrum eh, asistencie starším alebo postihnutým občanom, tak to je drahé na úvod, ale taktiež je drahé udržiavať tieto inštitúcie. Napríklad, čo týka nejakého zdravotného konzultačného e, strediska, vzdelávacieho strediska v meste, tak tam sú oveľa nižšie e, náklady než vo vidieckých oblastiach. No a čo týka údržby, tak vo vidieckých oblastiach taktiež sú vysoké náklady na údržbu. No a my musíme zaručiť rovnosť príležitosti v oboch týchto typoch oblastí. Taktiež je treba doplniť subsidiaritu potrebnou solidaritou. Stratégie musia byť miestneho charakteru. Áno, potrebujeme mať definíciu novej politiky súdržnosti, musíme sa priblížiť miest, na miestnú úroveň občanov. S tým súhlasím, ale toto nemôže slúžiť ako ako vyhovorka, aby sme povedali, že to je v podstate ich problém, istý problém. To nie je európsky problém. Je to nadnárodný problém. Áno, a ja súhlasím so subsidiaritou. Dobre. Nech si oni definujú svoje vlastné problémy a aj riešenia. Ale čo sa týka vytvárania investícií a programov, tak toto je niečo iné. Toto už je nad tou miestnou úrovňou. Pretože pokiaľ oni si niečo vymyslia a nemajú na to prostriedky, tak to nemôžu vykonať. To znamená, napríklad na ďalších 10 rokov tu plánujeme e, digitálne investície. Máme tu výzvy na miestnej úrovni. Dobre, ale nikto nepokrie e, vedecké oblasti e, sieťou 5G, pokiaľ to neurobíme my, pokiaľ to necháme na tej miestnej úrovni. Alebo napríklad, čo sa týka základných služieb, tak taktiež tam ide o sociálne investície. No a myslím si, že je potrebné, pán Nistoroj hovoril o dvoch veciach, ktoré si protirečia. Na jednej strane je tu právny rámec, ktorý je stanovený v správe. Áno, vy som ste o tom hovorili, že nechápete tú in definíciu ale musíme definovať, čo to sú verejné služby a taktiež musíme definovať e, technologické výzvy. Je treba ich definovať, pretože nemáme takúto jasnú definíciu v tých rámcoch, o ktorých hovoríme. A rovnako tak je treba aktualizovať politiku súdržnosti, pretože od e, mája 2013 tejto oblasti sme toho príliš neurobili, takže je treba prísť e, s novými riešeniami, novými výzvami v rámci Európskej únie. A taktiež chcem poďakovať všetkým poslancom aj Európskej komisii za vaše vyjadrenia. Táto správa je potrebná aby sme vyriešili jeden z najväčších problémov, jednu z najväčších víziev, ktoré čelíme v rámci Európskej únie. A určite by som chcel ešte vyjadriť svoju solidaritu zo srdca s našim susedným Portugalskom, ktoré čelilo, alebo čelí tomuto hroznému požiaru. Takže vyjadrujem solidaritu s občanmi aj s portugalskou vládou. Ďakujem. Áno, veľmi dobre ste bránili túto správu, ale v každom prípade, pán Gutierrez, chcela by som, aby ste posunuli všetky vyjadrenia členov výboru regí spravodajkyni, pretože je dôležité, aby táto správa bola videná v kontek- celkovom kontexte politiky súdržnosti, ktorý tu vytvárame. Po druhé, by sme ocenili, akúkoľvek možnú spoluprácu s výborom AGRI, keby sme mohli diskutovať o koordinácii medzi spoločnou polnohospodárskou politikou a regionálnou politikou do budúcnosti. Toto nie je problém len tejto jednej správy, ale je to problém rôznych politík Európskej únie. Takže je to možné a dúfam, že to tak v budúcnosti bude prebiehať. Ďakujeme za prezentáciu správy. Ďakujem, ešte vás musím informovať. Navrhujem lehotu na zasilanie pozmenujúcich návrhov k správe štvrtok 29. júna na obed. 29. júna na obed o 12. Dobre, takže pokračujeme ďalším bodom programu. Tuto máme prvú výmenu názorov ohľadom implementačnej správy, ktorú pripravil pán Kocolino, vykonávanie makroregionálnych stratégií Európskej únie. Je to veľmi zaujímavá vec. Dnes prebehne prvá výmena názorov s pánom Kozolínom a plánujeme workshop v júli na túto tému a taktiež potom naplánujeme prezentáciu návrhu správy. Máte slovo pán Kocolíno na prvú výmenu názorov. Sí. Sarò molto breve. Eh. Budem veľmi stručný aj vzhľadom eh, na to, že už máme pokročilú hodinu. Eh, čo, čo sa týka týchto diskusí, Dámy a páni, tí z vás, ktorí odchádzajú, tak prosím, odíte a odíte v tichosti. Samozrejme, to je v poriadku, ale prosím, zachovajte ticho, pretože musíme pracovať na ďalšom bode programu. Ďakujem veľmi pekne. Pán Kocolíno, máte slovo. Chcel som povedať, že budem veľmi stručný. Sme pri prvej výmene názorov medzi nami a chcel by som navrhnúť, aby sme si dali dostatočný čas na prípravu tejto správy vzhľadom na tom, že 12. a 13. júla budeme mať workshop a tomu prikladám naozaj veľmi veľkú dôležitosť, ktorá, aby sme pripravili návrh správy, ktorý bude eh, komplexnejší. Eh, potom eh, v septembri bude nasledovať práca na pozmeňujúcich návrhoch a potom postupne až v decembri sa dostane návrh na zasadnutie pléna. E, my navrhujeme e, e, a nadvezujeme na inováciu k inštitúcii, ktorá je pomerne nedávna, iba 9 rokov, ktoré sa iniciovali v roku 2009, a keď sa začali vytvárať makroregióny, ako Dunajský makroregión napríklad. A všetky tie nové kroky sú pomerne mladé. A toto je nové využívanie regionálnych štruktúrálnych fondov. A teraz by som chcel povedať prvú vec. Samozrejme, nie sme ešte v stave, aby sme ohodnotili spoločne tie ťažkosti, ale zároveň aj príležitosti, ktoré sme videli pri makroregiónoch. Samozrejme, samozrejme, inšpirujeme sa tými tromi nie. Čiže žiadne nové štruktúry, žiadne nové fondy a žiadne nové financie. A, ale samozrejme, môžeme sa na to pozrieť aj iným spôsobom. Vidíme 10 tisíce občanov a v skutočnosti a, sa nestotožňujú úplne s tou európskou dimenziou. A myslíme si, že práve ten prístup makroregiónov je ten detálnejší prístup a je previazaný so skúsenosťou toho, čo sa už realizovali. No a vychádzajúc z týchto konkrétnych e, skúseností, my sme mali odpovedať na tri otázky a predovšetkým je to riadenie a správa fondov. E, táto je veľmi komplexná. Netýka sa to iba e, koheznej politiky a jej fondov, ale e, samozrejme komunitárnych fondov celkovo. No ale samozrejme aj infraštruktúrnej politiky a inovácií. Takže riadenie fondov je nesmierne dôležité. A v druhom slede by sme mali pripraviť také strategickejšie zameranie jednotlivých e, programov. E, štruktúry technicko-operatívne, ako aj e, zahrňajú samozrejme aj politické riadenie. Aby sme vedeli efektívne riadiť a manažovať zdroje. Takže to by som naznačil túto cestu s tým cieľom, aby sme neoddelovali diskusiu makroregiónov od revízie koheznej politiky. Samozrejme, mm, pretože práve kohezná politika je to, o čom budeme pokračovať v diskusii aj na budúcom stretnutí a nasledujúce dva roko. Takže e, nemali by sme oddelovať tieto makroregióny od revízie koheznej politiky, pretože myslíme si, že to uh, prispieje ku kvalite diskusie. Ja sa obmedzím na tieto prvotné myšlienky a potom budeme pokračovať samozrejme workshopom v júli. A samozrejme hovoríme tu potom o tých prvých prvkoch v septembri a októbri a decembri na plenárnom zasadnutí, kedy sa to malo schváliť. Uh, Ďakujem za túto prvú prezentáciu. Vzhľadom na čas a vzhľadom na to, že toto je prvá výmena názorov, poprosím tieňových spravodajcov, aby vo svojich príspevkoch nehovorili dlhšie než 3 minúty. Začneme teda pánom Bogovičom. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem za prezentáciu spravodajcovi Teším sa na spoluprácu pri vypracovaní správy. Už sa tu spomínalo, že sme tak povedať na križovatke po roku 2009 e, e, tam bol ten Pátsky región, potom Adriatický, Jonský región, alpínsky, alpský región. A teraz naozaj sa musíme dohodnúť na tom, čo robím v budúcnosti, čo sme zatiaľ urobili. Máme 19 členských štátov EÚ, 12 nečlenských štátov. Máme Balcké more, Dunaj, a Jadran, Alpský región Myslím, že e, všetky majú spoločné zájmy, o ktorých by sa malo hovoriť. Je jasné, že pobalské krajiny to je krok vpred. Sú to štáty, ktoré zdá sa spolupracujú veľmi dobre. Potom, pokiaľ ide o Dunajský región tam je menej intenzívna, e, spolupráca región je taký rôznorodejší. E, a Jadran a Jonský región tam je viacero aj nečlenských štátov EÚ a spolupráca je ešte horšia v porovnaní s ostatnými regiónmi. Ja som aktívnym účastníkom alpskej eh, stratégie v alpskom regióne a eh, všimol som si, že Spolupráca tam mm, sa očakáva, že bude lepšia než v Dunajskom regióne. Musíme o všetkých týchto regiónoch hovoriť a samozrejme o financovaní, o nových výzvach. Jedna z hlavných víziev je bezpečnosť. Balcké povodské e, štáty si kladú otázku, že čo sa udeje po e, teda situácii na Ukrajine. Ukrajina je čiastočne súčasťou podunajského regiónu a tá teda situácia nie je úplne stabilná. Potom samozrejme je to otázka migrácie, mm, povalská trasa do Európskej únie, to treba vyzdvihnúť z toho, čo sa udialo pred dvomi, tromi rokmi, vidíme, že štáty musia komunikovať, musia eh, sa rozprávať a preto je také dôležité pokračovať eh, s týmto procesom spolupráce. Eh, v jadranskom Jonskom regióne je dôležité pokúsiť sa krajiny spojiť, teda členské a nečlenské štáty EÚ a na tom by sme mali stavať. Teraz sa snažíme vytvárať nové politiky, ale mali by sme veľmi jasne poukázať na to, ako sa to bude riešiť v politike súdržnosti a v ďalších. Ďakujem pekne. Pani Tomašič, mene tieňového spravodajcu. EKR uznáva význam tejto stratégie ako rámca na riešenie spoločných víziev definovaných geografickou oblasťou, e, týkajúce sa členských štátov a nečlenských štátov, z čoho benefitujú posilnou spoluprácou, ktorá prispia k dosahovaniu ekonomickej, sociálneho, e, ekonomickej sociálnej územnej súdržnosti. Makroekonomické stratégie sú založené na princípoch EU, e EU fondov, žiadnych reformných alebo nových štruktúr a legislatívy EU. Sú to nástroje na optimálne využitie existujúcich finančných našich zdrojov na lepšie využitie existujúcich inštitúcií a na lepšie implementáciu existujúcej legislatívy. Vítame pokrok a prvé výsledky týchto stratégií a ich príspevok k územnej celistvosti a súdržnosti a k integrovanejšej implementácii sektorálnych politík EÚ a, a vítame potrebu je spolupráca s existujúcimi multilaterálnymi inštitúciami v rámci existujúcich dohôd. Všetky stratégie stoja pred spoločnými a individuálnymi výzvami a dajú sa ďalej rozpracovať, najmä pokiaľ ide o um, riadenie orientáciu na výsledky, možné financovanie, komunikáciu a spoluprácu. Uh, správa týchto stratégií by sa dala ešte, alebo riadenie tých stratégií sa by dalo ďalej posadniť, aby sa vylepšila ich uh, efektívnosť a treba zachovať silné politické, silnú politickú angažovanosť e, na implementáciu mikroregionálnych stratégií. Ďalej treba zlepšiť koordináciu a spoluprácu vzhľadom na ďalšie posilnenie uh, angažovanosti za stratégie a efektívnu e, implementáciu a je potrebné vytvoriť e, administratívne kapacity, aby, to politické, e, aby ten politický záväzok sa pretransformoval do efektívnej implementácie. Ďakujem pekne, pán Jakovčič. Lepo, Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja budem veľmi konkrétny a budem hovoriť vo vlastnom mene pretože sme o tom e, v našej politickej skupine nediskutovali. Vyslali sme jasný odkaz voličom v starých členských štátoch, ktorí nechcú nové financovanie, nové štruktúry a tak ďalej. Myslím si, že bez vytvorenia nejakých štruktúr v rámci mikroregióny sa tie ciele nedosiahnu. V roku 2005 som rozbehol a predsedal som eh, Jadranskému regiónu, z čoho sa stal eh, Jadransko-unijný región. A som za vytvorenie tejto makroregionálnej stratégie v Jadranskej jonskej oblasti a viem, že bez nových eh, štruktúr sa nedosiahnu ďalšie výsledky. E, to nemusí byť financované EÚ, tieto štruktúry. Niektoré členské štáty Galerského e, jonského regiónu e, si to môžu zafinancovať aj same a určite Istria, môj región, bude pripravený spolufinancovať niečo také. Ja som bol spolupredsedom a viem, ako to funguje. Máme tam ľudí, ktorí sú ochotní. A máme tam aj možnosť získať budovy. Čiže nie je právne povedať hneď na začiatku, že nechceme niečo, to nie je dobrá stratégia. Ja by som o tom rád ďalej diskutoval o tejto téme a určite budem na tom trvať. Ďakujem pekne. Pán Milalis. Ďakujem pani predsedajúca. Na úvod chcem poďakovať pánovi Kocolínovi za to, čo nám dnes ráno povedal. Zostavil veľmi dobrý e, základ na prácu, na ktorej budeme ďalej pracovať. Ale súhlasím s pánom Jakovčičom, že musíme využiť doterajšie skúsenosti, to dobré aj to negatívne aby sme posilnili to, čo sa tu udialo, pretože môžeme využiť ľudí, ktorí mali negatívne skúsenosti, alebo respektíve tí, ktorí mali negatívne skúsenosti, to môžu celé zrujnovať a len tomu chceme predísť. Takže na stretnutí v júli posúdime skúsenosti, ktoré ľudia mali Počuli sme o Balckom, e, Jonskom a Jadranskom regióne. A sú tam naozaj veci, ktoré sa tam ťahajú stovky rokov a treba ich prekonať. Otázka teda je, že ako môže Únia, parlament, komisia posilniť tento proces, nie len tak, že do toho bude pchať peniaze, ale že mega škálu, mega rozsah týchto regiónov, aby spoločne teda urobili veci, ktoré by samostatne nedokázali robiť. Najlepší spôsob, ako podporiť európske myšlenky, je e, vlastne prezentovať tie úspechy a myslím, že aj tu je to riziko, pokiaľ ide o všeobecný prístup ku, ku politike súdržnosti. Teda to je to, že sa snažíme robiť priveľa a potom to zlieva. Takže tu ak všetci pomôžeme, podarí sa nám dosiahnuť úspech. A ako som už povedal, musíme využiť skúsenosti a poznatky, ktoré máme, aby sme vypracovali lepšiu podporu v tých oblastiach, kde je najväčšia medzera kde sú tie administratívne, inštitucionálne nevýhody, a ak sa nám to podarí, tak bude úspešná Európska únia. Musíme sa zamyslieť nad tými časťami uh, Jadranského a Jonského zoskupenia, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ, ale budú mm, mať potom takéto zlepšenie vo svojom živote. Dobre, pán Škrolec, pán Rope, chcete sa ujať slova? Pani Damáto. Ďakujem, pani predsedajúca. Ako sme videli, MRS 7 rokov, teda teraz vidíme prvé výsledky a ten potenciál sa naozaj nie plne zrealizoval. Na to, aby sme mali e, naozaj dobrý dopad na e, politiky e, Európskej únie, potrebujeme nové, samozrejme, robustnejšie politiky, ktoré sú odolné. Samozrejme, e, tou hlavnou výzvou je samozrejme e, teritoriálna kohézna, ktorá je zakotvená aj v cieľoch do roku 2020, ktorý je prístup založený na teritórii, e, samozrejme, ktorý sa odvíja od spolupráce s jednotlivými úrovňami a samozrejme zavedenie viacúrovňového riadenia, samozrejme, ktoré sa je previazaný aj s administratívnymi kapacitami a samozrejme, aby sme vedeli zabezpečiť aj makroregionálne financovanie a samozrejme samozrejme to zahrňa ale aj tretie e, krajiny, ktoré sa potýkajú s inými socioekonomickými e, problémami, prípadnými samozrejme nerovnovážnymi situáciami. No a ďalšia výzva je práve migračná e, kríza. Eh, pretože eh, musíme eh, tieto politiky samozrejme sprevádzať s radikálnymi zmenami migračných trás a samozrejme mať pripravenú aj dobrú a presnú analýzu spolupráci s tretimi krajinami. Samozrejme, bohužiaľ, musíme zabezpečiť lepšiu spoluprácu aj vzhľadom na počty mŕtvych, ktorí sa nachádzajú v stredozemnom e, mori a zaviesť príslušné kompetencie. No a samozrejme, ako aj e, projektové riadenie. Ďalšia výzva je samozrejme je terorizmus. Videli sme v tomto zmysle veľké deficity. Chýba nám koordinácia, ktorá je nadnárodná a samozrejme chýba nám lepšie informácie. Ďalšia výzva je samozrejme aj e, klimatická zmena, ktorá prináša samozrejme aj spôsobená, respektíve spôsobovaná globalizáciou. Hovorili sme tu o troch nie, avšak musíme popracovať predovšetkým na systémoch riadenia a predovšetkým lepšie koordinovať jednotlivé programy a samozrejme zlepšiť situáciu legislatívy a existujúcich inštitúcií. Takže, aby som to uzatvorila, vzhľadom na to, že sme aktívne pracovali e, na makroregionálnej správe s kolegom Jakovčičom, vnímame veľmi jasne potrebu jasnej komunikačnej stratégie, ktorá vychádza z dola nahor. No a samozrejme, takýmto spôsobom môžeme povedať, e, že musíme proaktívne komunikovať e, s regiónom a s regiónami, ako napríklad to, Eh, projekty, ktoré sa uskutočnili napríklad eh, v Púli, eh, respektíve v Apulí. A samozrejme vyžaduje si to dobrú spoluprácu s miestnymi organizáciami. Thank you, thank you very much. Unfortunately, we are pressed by... Ďakujem, bohužiaľ nás tlačí čas. Takže pani Breso sa ešte hlási. Maximálne 3 minúty. Grazie, presidente, jo mi skúz... Ďakujem veľmi pekne. Ja sa ospravedlňujem. Ja som nemohla prísť skôr skôr, pretože som sa musela zú, zúčastniť televíznej diskusie o migrácii, ale vrátila som sa, pretože som chcela prispieť do diskusie o tejto téme, pretože je pre mňa osobne veľmi dôležitá. A je to spôsob aplikácie kohezného princípu v regiónoch a makroregiónoch. Toto téma je mimoriadne zaujímavé. Máme stále samozrejme ešte obdobie interregu, ale myslíme si, že makroregionálne stratégie e, sú niečo viac, pretože pretože fungu, e, fungujú v koherentných regiónoch, ktoré majú e, aj spoločnú históriu. A e, pripomínam pripomínam iba Eh, takúto známu výčitku eh, z mojich talianských kolegov, že ty si tam niekde hore na sever Talianska vľavo, avšak eh, my sme v podstate v strede Európy a preto, preto makroregionálne stratégie sa musia stať príležitosťou pre všetkých. Podľa mňa čo by sme mali zlepšiť, je samozrejme implementácia. Samozrejme je nevyhnutné, aby regióny ako aj mestá a obce musia byť v pozícii, že, sú, e, že majú lepšiu operatívnejšiu e, kapacitu. A samozrejme, aby vedeli pôsobiť na regionálnej úrovni. To je práve miesto, kde sa realizujú, implementujú a aj nachádzajú európske fondy. No a e, v tom druhom slede, a, a to sa týka stratégie PINAM, ale platí to aj inde, že Predovšetkým Európsky eh, parlament by mal mať tú riadiacu a koordinačnú funkciu eh, pri makroregionálnych eh, stratégiách, aby sme mali k dispozícii informácií, tak povediať, z prvej ruky. No a nepochybne je to veľká pomoc makroregionálnym stredakám, ako je napríklad Adriaticko-Jónska, alebo respektíve Jadranská, Jadransko-Jónska oblasť ktoré potrebujú dodatočnú pomoc. No a samozrejme ešte v poslednom rade e, si myslím, že musíme samozrejme pracovať aj na tom, ako zlepšiť e, spoločné riadenie fondov e, g 7 sú nástroje, ktoré sú nepochybne veľmi eh, užitočné, ale sú príliš zložité. Myslím si, že spoločné riadenie spoločných projektov eh, by mali byť zjednodušené a to samozrejme by nahralo lepšiemu fungovaniu eh, projektov, spoločným projektom makroregionálneho charakteru. Ďakujem. Have, uh... Ďakujem. Máme tu predstaviteľa Európskej komisie, pán Vik. Pán Šek, chcete sa teraz ujať slova na dve minúty? Alebo počkáte až na workshop a prezentáciu správy. Takže prosím, keď sa chcete vyjadriť, môžete. Ďakujem. Chcem povedať len toľko, že sme si poznamenali tieto prvé vyjadrenia a sme radi, že sa tým začínate zaoberať a budeme pokračovať v rámci workshopu. Ďakujem. Ďakujeme. Pán Kocolino, ešte vaše vyjadrenia. Samozrejme, necháme túto diskusiu aj na, se- na septembru a samozrejme budeme mať v júli uh, workshop, na ktorý nadviažeme. Ja sa teším na spoluprácu s jednotlivými poslancami, aby sme pristúpili k tejto uh, k tejto inovácii, ktorá síce už teraz prenáša výsledky, aby sme mohli spolupracovať všetci spoločne. Thank you very much. Ďakujeme. Bola to prvá výmena názorov, síce, ale už tu zazneli veľmi zaujímavé názory, taktiež od stenových spravodajcov, takže očakávam veľmi zaujímavú správu. Je to správa o implementácii, tak predovšetkým preto. Ďalší bod na programe je, obdržali ste e, zápisnicu z včerajšieho zasadania koordinátorov, namieta niekto niečo, nie. Takže táto zápisnica koordinátorov je schválená. Ešte niekto chce niečo povedať, opýtať sa? Nie, takže pripomínam, že máme vynimočné stretnutie eh, výboru REGI v stredu 29. júna spoločne eh, s výborom KOTER, výboru regionov. A naša ďalšia schôdza bude 12. a 14. júla Budeme tam mať zaujímavý program. To budú naše bežné schôdze dve. Takže toľko informácie z mojej strany. Ďakujem tlmočníkom za ich pomoc a uzatváram schôdzu výberu regi. Ďakujem. Good.